The rapporteur is here. <laughs> so, we have the rapporteur, we have a couple of shadows of... Takže máme tu aj tieňových spravodajcov v dispozícii. Môžeme teda začať. Všetkým prajem dobré ráno na druhom dni rokovania výboru Envy. Máme pred sebou pomerne náročný program na dnešný deň. Máme tu dvoch ministrov, ktorí nás navštívia. Máme hlasovanie No a potom tu máme ešte niekoľko legislatívnych zložiek na stole. Začneme pozmenením rozhod- rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady k téme mechanizmu civilnej ochrany. Vieme, že sme to v predchádzajúcom mandáte schvalovali, ale má to aj e, rozpočtové dopady, preto to musí byť doplnené a pozmenené. Máme tu spravodajcu, ktorému dám veľmi rád slovo, takže Nikos Andrulakis, e, máš slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi poďakovať e, ešte po, po voľbách v Taliansku a Španielsku. A prešli sme cez požiare v Amazónii, dostali sme sa k požiarom v Austrálii. Každý deň, každý deň vidíme e, dôsledky e, klimatických zmien a preto nový mechanizmus civilnej ochrany Rescue, ktorý sme vytvorili počas predchádzajúceho mandátu, má práve za cieľ bojovať eh, proti eh, civilnej ochrane a zabezpečiť to, aby sme dokázali aby sme dokázali eh, bojovať proti dôsledkom klimatických zmien účinnejšie, efektívnejšie, zabránili stratám na životoch a aby sme ochránili prírodné zdroje. Takže práve preto sme koncom roka 2019 zmobilizovali národné zdroje a vytvorili sme Rescue spolu vlastne s európskym, európskou sadou nástrojov, ktoré zahrňajú napríklad e, leteckú ochranu, letecké protipožiarné jednotky na všetky ostatné nástroje. To všetko bolo e, mobilizované spolu s členskými štátmi Európskou komisiou, ktorá má financovať 80 až 90 celkových nákladov za údržbu a dlhodobé spravovanie. Dlhodobo to e, financovanie môže dosiahnuť až 100 Takýmto spôsobom budeme posilňovať Európu, pretože takýmto spôsobom sa budeme môcť brániť proti prírodným katastrofám, rovnako ako aj proti ďalším epidémiám alebo e, e, chemickým hrozbám, ktoré môžu vzniknúť. rámci nového programového obdobia od e, roku 2017 ďalej budeme pripravené nové finančné nástroje, nové opatrenia, ktoré nám pomôžu mobilizovať tieto zdroje efektívnejšie a účinnejšie. V Európskom parlamente teda musíme podporiť tento návrh, a najmä silným rozpočtom 1,4 miliardy eur. Paralelne s tým musíme, máme takisto aj šancu, aby sme opravili niektoré aspekty, ktoré neboli dostatočne dobre zvážené v predchádzajúcom období. Dovolte mi ešte odkázať na niektoré špecifické aspekty mojej správy. Počas prvej diskusie ešte pred Vianocami sme sa vyjadrili za návrhy komisie, aby sme rozšírili toto pokrytie a to práve na základe projektu rozpočtu predpokladaných výdavkov. Z dôvodov transparencie a takisto aj preto, aby sme zabezpečili spravodlivú rovnováhu medzi inštitúciami, parlamentom a radou, zdôrazňujem, že je potrebné obnoviť a práve túto míru finančného krytia. Nie, že by sme nesúhlasili s týmto viacročným finančným plánom, a dôležité je, aby to všetko bolo adekvátne podporné v rozpočte. Ďalej, čo sa týka aktuálneho návrhu mechanizmu dvoch rokov, teda pred dvoch rokov, Navrhol som niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú aktuálneho finančného obdobia a takisto aj budúcnosti. Čo sa týka nákladov na prevenciu, tak tieto sú pokryté mechanizmom prostredníctvom vlastne regionálnych fondov a takisto mechanizmom pre rozvoj vidieka. V tomto smere je ďalej dôležité, aby komisia mala väčšiu mieru flexibility pre využívanie týchto prostriedkov. Z tohto dôvodu navrhujem, aby to riešenie sa skladalo sa predpokladania toho, že finančná kvóta bude až 100%, tak teda výraz spolufinancovania bude 100%. A takýmto spôsobom sa budú môcť delegovať aj všetky aktivity na 100%. Pomocou týchto návrhov a, a využitím celého rozpočtu by sme mali zabezpečiť požadovanú flexibilitu bez toho, aby sme vytvorili zbytočnú administratívnu záťaž. Ďalším dôsledkom týchto pravidel by malo byť financovanie prostriedkov, ktoré nám umožnia e, dobrovoľné protipožiarné aktivity a aktivity civilnej ochrany. V tomto smere musíme pamätať na globálne výzvy, ktoré sú pred nami, ako Európa by v tomto smere mala aj v tretich krajinách konať aktívnejšie a účinnejšie. A napríklad pripraviť sa na, na dôsledky v požiaroch, um, v tropických pralesoch alebo aj v netypickom európskom prostredí. Takže naozaj je dôležité, aby sme našli účinnejší mechanizmus ochrany a, mobiliz- a, a zároveň komunikácie o akutných a ohrozujúcich situáciách. Napríklad dobrým príkladom môže byť systém Galileo. Mali by sme využiť všetko, aby sme nepremrhali túto šancu. Informácie posielne cez Galileo aby mohli pomôcť zachrániť životy, zároveň obmedziť eh, celkové hospodárske a ekonomické škody. Takže prostredníctvom tých um, pozmeňujúcich návrhov, ktoré budeme predkladať, by sme chceli, aby Európska komisia mohla spolu s členskými štátmi zabraniť tomu, aby rokovanie o týchto prostriedkoch bolo robené eh, spoločným spôsobom a teda nie je tak, aby každá členská krajina, členský štát tieto veci presadzoval individuálne. Ďalej, čo sa týka priameho riadenia, toto je tiež veľmi dobrý nástroj. Pevne verím, že budem môcť pokračovať v úzkej spolupráci so všetkými tenenými spravodajcami a verím, že nakoniec budeme všetci hrdí na výsledok našej práce. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. Ďakujem pekne aj všetkým teneným spravodajcom. Teraz má slovo pani, Ňomelo ako prvý, nech sa páči. Tento návrh, ktorý je pred nami, má za cieľ zladiť špecifické finančné nástroje s viacročným finančným rámcom, ktorý má, fungovať až do roku má, má fungovať do roku 2017. Ako náhle budeme mať dispozícii tieto čísla, ako náhle sa dokončia rokovania o viazočnom finančnom rámci, a bude nevyhnutné zabezpečiť to, aby sme zabezpečili financovanie pre civilnú ochranu prostredníctvom dostatočného finančného objemu vo viacročnom finančnom rámci. A videli sme, že v nedávnej situácie ukázali na nedostatky a rezervy, ktoré ešte máme a vidíme, že sa takýchto nedostatkov objavuje stále viac a viac práve v dôsledku klimatických zmien, ale aj práve kvôli tomu, že členské štáty um, nerobia dostatočne dobre svoju preventívnu prácu. To sme napríklad videli v roku 2017 v Portugalsku, ktoré vlastne zanechali celý svet konsternovaný. V oktobri 2017 tieto požiare v Portugalsku spôsobili umrtie desiatok osôb a e, museli sme žiadať o pomoc všetky krajiny Európskej únie. Práve preto komisia sa e, spojila s ministrami 27 krajín, ale nedokázali nájsť pozitívnu odpoveď na tento problém. Ale je to nielen Portugalsko, ktoré má problémy. Sú tu aj ďalšie krajiny, ktoré potrebujú väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi. Jednoducho sme neboli dostatočne dobre pripravení je to niečo, čo vidíme v Európe pomerne často. Záplavy, požiare, zemetrasenia, ktoré vlastne až na kosť obnažia, aké sú reakčné možnosti alebo aké sú kapacity odozvy jednotlivých členských štátov. A preto potrebujeme účinný celoeurópsky mechanizmus civilnej ochrany, aby sme dokázali kompenzovať to, čo krajiny same o sebe nedokážu. A práve preto EPP podporuje tento návrh Európskej komisie, ktorý nám prípada naozaj veľmi dôležitý. Radi, radi by sme to podporili adekvátnou finančnou dotáciou, tak aby sme zabezpečili zvýšenie kapacít, ktoré nám pomôžu regulovať a riadiť riziko katastrof. a takisto aj zabezpečia aj možnosti obnovy po katastrofách. Všetci vidíme každý rok znova rôzne zemetrasenia v Taliansku, požiare v Grécku, záplavy v iných krajinách v Británii. A práve preto by som chcel zablahopriať spravodajcovi, ktorý dnes predstavil tento návrh my predstavíme sériu pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú podľa nášho názoru dôležité, aby sme e, podporili toto úsilie a zabezpečili účinné financovanie mechanizmu solidarity. Veľmi dobre si uvedomujeme, aký obmedzený je tento rozsah, pretože do veľkej miery to závisí e, od ďalšieho uvažovania. Sú tu samozrejme isté obmedzenia, ale s týmto všetkým uznávame alebo oceňujeme isté e, obmedzenia a teda tento mechanizmus civilnej ochrany bude závisieť od rýchlosti, s akou bude mobilizovaný a nasadený. V konečnom dôsledku mali sme tu viac ako 100 mŕtvych v Taliansku, ktorí boli obeťami požiarov a práve preto je dôležité, aby sme sa pozorne poučili z toho, čo sa deje v Austrálii. Obete, ktoré vlastne museli položiť život, e, spôsob e, vlastne umreli preto, lebo nedostali dostatočné včasné varovanie. Umreli v autách, na cestách a my v Európskej únii si veľmi dobre uvedomujeme, že pravidelne dochádza k takýmto typom katastrof. Požiare napríklad sa vyskytujú tam, kde sú teplé, te, vysoké teploty a veľké lesné porasty. Takže máme aj isté typy vlastne stromov, ako napríklad eukalypty, ktoré veľmi ľahko horia a to sme videli aj v Grécku, aj v Portugalsku. Tie nie sú veľmi eh, rozumné voči prevencii požiarov. A práve preto, aby táto odpoveď dokázala byť rýchla, musíme mať priame fyzické eh, podporné zložky lokalizované tam, kde je najväčšia eh, šanca alebo najväčšie riziko boja proti pardon, je najväčšie riziko výskytu takýchto udalostí. Čiže proti, e, e, jednotky boja proti lesným požiarom musia byť v Grécku, Portugalsku, Španielsku. Záplavy zase musia byť lokalizované tam, kde sa e, vyskytujú, čiže napríklad Francúzsko. Zložky boja proti zemetraseniam alebo dôsledkom zemetrasení musia byť zase v Taliansku napríklad. Takže tie prostriedky alebo tie zložky, ktoré sú špecifikované na istý typ pohrom, musia byť tam, kde sa takéto pohromy najčastejšie vyskytujú štúdiu. Ďakujem pekne. Ďakujem za riňu Nikole Štefanato, nech sa páči. Dobré ráno, pán predseda. Dovolte mi poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prezentáciu, ktorú pripravil. Dovolte mi poďakovať aj týmu, ktorý pracoval na tejto správe, ako aj komisie za vynikajúco pripravený návrh. Vždy znova a znova som hovoril, že keď čelíme klimatickej kríze, nikto z nás nie je dosť bohatý na to, aby sme sa vysporiadali s týmito extrémnymi dopadmi sami o sebe od Nemecka po Bulharsko a Rumunsko. Nikto sa s tým nedokáže vysporiadať sám. Je to veľmi vítaný návrh, naozaj veľmi potrebný návrh, lebo príde júl, pôjdeme naspäť do členských štátov a znova budeme mať lesné požiare, budeme mať um, extrémne výkyvy teplôt, budeme mať anomálie, ktoré eh, napríklad už spoločné výskumné eh, centrum eh, zohľadnilo pri dlhodobých výhľadkách vývoja počasia pred 7 mesiacmi. Takže myslím si, že v prílohe 1 by som nechcel, aby toto bol nejaký zbytočne e, zádrhel celého rokovaní. Je dobrý dôvod pre to, čo tak komisia, ako aj spravodajca hovoria. Komisia potrebuje viac flexibilita, nepotrebujeme byť zbytočne rigidní, tak aby sme nemohli konať, keď príde potreba. A spravodajca zase má pravdu v tom, že pre pripravenosť a takisto pre odozvu potrebujeme mať vybavenie pripravené tam, kde bude najviac potrebné, aby sme nemuseli vždy znova a znova dávať dokopy to vybavenie, keď príde pohroma v Európe. A zároveň by som chcel povedať, že nie, všetky, nie všetko um, uh, sa dá rozdeliť na tri časti, nie všetko sú svetopulkové brúty a preto by som rád videl väčšie rokovanie o, o prílohe 1, aby sme v konečnom dôsledku neboli také rigidní Zároveň by som sa ešte dotkol ďalšieho bodu, ktorý spomenul spravodajca, ale aj tieňový spravodajca za EPP. Radi by sme videli viac krokov v rámci CBR a hrozieb, keď čelíme e, útokom teroristov a zároveň vidíme nový priemysel syntetickej biológie, kde môžu byť vyrábané víry a môžu byť šírené v populácii, tak v takejto situácii jednoducho nemôžeme byť nepripravení tak aby sme nemali dostatočne dobré zásoby liečiv, ktoré boli pripravené na to, aby sme dokázali pomôcť občanom a aby sme dokázali pomôcť eh, poskytovateľom prvej pomoci. A nemôžeme očakávať, že na takéto pandemické situácie sa dokážeme vysporiť, eh, sa dokážeme vysporiť len s improvizovanými možnosťami z Rumunska a otázky zásob imunoglobínu napríklad eh, sú dobre známe našej krajine. Takže v tomto smere zásobovanie liečivami je kľúčové. Medzárodná veterinárna asociácia mi napríklad napísala aj o tom, že Európska únia nedokázala účinne pomôcť Austrálii, kde potrebovali liečiva, ale aj veterinárov priamo v teréne. A my sme znova zlyhali ako Európska únia účinne pomôcť a naozaj by to vyžadovalo veľké úsilie od únie, aby sme boli priamo v teréne. Bol by to znak pre celú populáciu a že tam sme zastúpení. Dámy a páni, plocha, ktorá bola spálená v Austrálii, je, os... je, des... je 10 miliónov hektárov, podobné územie ako na polovice Rakúska. A sme pripravení, aby nám zhorel les v rozsahu plochy Rakúska v Európe. Sme na to pripravení, sme na to vybavení, chceme, aby nás takáto katastrofická situácia zastihla nepripravených. Ja si myslím, že nie. A čas konať je teraz. Preto by som rád videl spoluprácu, rokovania o tejto správe. Počujem, že tu vzniká istý koncenzus, možno s výnimkou miery príloh 1, ale som si istý, že dokážeme nájsť flexibilitu aj v tomto smere. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za zelených. Pani Auken. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A dovolte mi podiekovať aj pánovi Andrulakisovi, spravodajcovi pre túto správu za jej návrh. Mechanizmus civilnej ochrany sa v Európskej únii vyvíjal tak, aby posilnil spoluprácu medzi členskými štátmi, keď hovoríme o civilnej ochrane. aby sme zlepšili našu prípravu, aby sme sa pripravili na katastrofy. A hlavným cieľom je to, že musíme zdieľať expertová materiál v rámci dobrovoľnej schémy zdieľania ako odozvu na katastrofy. To bol jeden z tých hlavných problémov. Preto to revidoval rada aj parlament a sme veľmi radi, že Rescue eh, vzniklo práve v tomto čase, keďže dobrovoľný púl už jednoducho nestačí. Rescue ukazuje, že máme istú pridanú hodnotu Európskej únie, najmä keď hovoríme ehm, ochrany ehm, európskej populácie pred eh, buď prírodnými pohromami alebo človekom spôsobnými pohromami. Niektoré samozrejme sú spôsobené jednoznačne klimatickými zmenami. Dali by sme prednosť tomu, aby sme to financovali z nových zdrojov. Ale rada nesúhlasila s takýmto nástrojom a teda to musíme robiť s týmto mechanizmom redistribúcie. Pre nás je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa pripravili na klimatické zmeny, najmä a keď vidíme, aké obrovské dopady to spôsobí. Takže to ukazuje to, že tieto zdroje sa musia zvyšovať. A takisto sme veľmi radi, že spravodajca predpokladá navýšenie rozpočtových prostriedkov v rámci ďalšieho finančného rámca, alebo neradi by sme videli zniženie týchto prostriedkov v najbližšom období. Takisto súhlasíme s tým, že by sme mali diskutovať to, aby sa príloha dostala znova do textu. Toto no je veľmi dôležité pre tých, ktorí poskytujú odozvu v teréne, pre mechanizmy civilnej ochrany a takisto je to dôležité aj práve preto, že to súvisí s aktivitami tak vnútri a európskeho priestoru, ako aj s jeho hranicami. Podporujeme takisto aj využitie mechanizmu Galileo v núzových situáciách. Takže to je ehm, toľko z mojej strany. Teším sa na ďalšiu prácu na tejto zložke spolu s mojimi kolegami. Ďakujem pekne za ide. Matko Driosto, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Predovšetkým chcem povedať, že keďže pochádzam z Talianska, tak pre nás je otázka civilnej ochrany povinnosť jednoducho nevyhnutné a máme naozaj skúsenosť s excelenciou, ktorou sa stretávame a naozaj preto radi vidíme, že Európska únia chce um, v tomto smere rozvíjať uh, tento nástroj na celoeurópskej úrovni. Zároveň uh, chcem zablahopriať uh, spravodajcovi za tento návrh, za pozmeňujúce návrhy, ktoré boli, za prijatie pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Takisto um, ďakujem za reflexiu k prílohe 1. To nie je otázka polemiky, ale tu chcem len počerknúť to, čo už bolo povedané, e, že Niektoré veci boli eliminované z dôvodu oportunizmu a preto sa naozaj teším, že už toho nerobíme nejakú principiálnu otázku pri rokovaní o tejto prílohe. Je dôležité, aby sme boli pragmatickí a aby sme túto vec vyriešili vecne. Ďalej, čo sa týka využívania technologických pokročilých systémov ako je Galileo, tu absolútne e, to podporujeme a zdieľame. Jedna z charakteristik civilnej ochrany v Taliansku je práve to, že dokáže veľmi rýchlo konať v tomto smere. Ehm, je to spôsobené najmä dobrou teritoriálnou organizáciou a dobrou koordináciou. V tomto smere sme naozaj pripravení podeliť sa o svoje dobré skúsenosti a um, podporiť ostatné členské štáty. Um, EPP predstavovalo niektoré pozmeňujúce návrhy v tomto smere. Očakávam, že budeme o nich môcť rokovať a že v tomto smere dokážeme nájsť jednohlasnosť, lebo naozaj si myslím, že ten celkový argument civilnej ochrany, o ktorom všetci hovorili, asi síce ten principiálny argument, ako to je bezpečnosť našich osôb a našich komunít, našich občanov, to je niečo, kde určite dokážeme nájsť jednotu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Za EKR tu nevidím tieňového spravodajcu alebo spravodajkyňu. Môžeme teda prejsť na GUE. Pani Konečná e, tu nahradil pán Kokalis. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Globálne oteplovanie, a teda aj klimatické zmeny tu budú e, s nami a to neprirodzené prostredie, ktoré sme si vytvorili pre seba a pre budúce generácie, e, bude iba znásobovať a zväčšovať e, extrémne poveternostné situácie. Videli sme, že požiare v Austrálie, záplavy v Jakarte a ďalšie mimoriadné poveternostné úkazy a znamenajú to, že naša infraštruktúra, tak fyzika, fyzická ako je operačná, nebola dizajnovaná na to, aby dokázala odpovedať takejto závažnosti klimatických udalostí. Práve preto um, je dôležité, aby sme ju chápali ako nevyhnutnú adaptačnú stratégiu na toto nové uh, prostredie, v ktorom sa nachádzame. Práve uh, v tomto prostredí spravodajca veľmi dobre trvá na nevyhnutnom rozpočtovom rámci 1,4 miliardy, takisto ako aj na, na nástrojoch flexibility, no a podobne trvá na cezhraničnej núdzovej koordinácii, ktorá sa vyžaduje účinnú spoluprácu medzi členskými štátmi a adaptačné plány. Okrem toho musíme pripraviť ešte a preskúmať nástroj Rescue v rámci našich mechanizmov pri čelení globálnym dôsledkom, najmä tak, aby sme využili Galileo a to, ako to dokáže podporiť európske liderstvo za našimi hranicami a takisto externý rozmer Európskej zelenej dohody. Chcem poďakovať spravodajcovi za jeho návrh, za túto dohodu a pevne verím, že dosiahneme jednohlasnosť do dôležitej zložke. Ďakujem pekne pekne. Thank you very Ďakujeme aj my. Týmto sme uzavreli kolo tieňových spravodajcov. Teraz sa dostane slovo komisia. Konkrétne ju zastúpi Julia Stewart David. Ďakujem. A ja by som sa rada poďakovala pánu spravodajcovi Andru Lakisovi za návrh eh, za všetky vyjadrenia tieňových spravodajcov sa chcem poďakovať. Viem, že máte nabitý program, preto sa vyjadrim stručne. Mm, osobitne by som rada mene komisie uvítala tie novinky, ktoré parlament navrhuje, konkrétne najmä zavedenie systému Galileo na presedenie mechanizmu včasného varovania a tiež možnosť financovať eh, operatívne akýsi pôl civilnej ochrany Eh, v územiach mimo EÚ. Videli sme taktiež v regióne Mozambiku minulý rok, aké dôležité je, aby pravidlá spojené s týmto mechanizmom boli čo najjednoduchšie, pokiaľ chceme zaistiť čo najrychlejšie nasadenie. A tiež by som sa rada vyjadrila k otázke prílohy 1. Nie je to byrokratická otázka, je to skôr operatívna otázka. Cieľom komisie v tomto smere je posilniť ustanovenia pre RESK eu a tým pádom aj zlepšiť pripravenosť únie a musíme eh, pokračovať v aktuálnom nasadení, čo sa týka kapacít, eh, predchádzať lesným požiarom a tiež vysoko špecializovaným evakuáciám v priebehu infekčných eh, ochorení, ďalej e, otázky CBRN, to nás ešte čaká. Tak, aby e, toto nasadenie pokračovalo, tejto investície, e, vyžaduje si to prostriedky z rozpočtu, ktoré sú v časti pre pripravenosť. Už teraz nás obmedzujú sumy k dispozícii, ktoré sú dostupné v rámci prílohy 1. Preto chceme požiadať o maximálnu mieru flexibility, pričom samozrejme budeme brať na vedomie medzi inštitucionálnu rovnováhu, ktorú ste viacerí spomenuli. Preto by sme chceli upozorniť, že naozaj dúfame a veríme, že ten ambiciózny návrh 1,5 miliardy eur v ďalšom viacročnom finančnom rámci sa podarí presadiť, aby um, tento mechanizmus civilnej ochrany mal podporu. Ak sa to podarí, tak celková suma financovania, ktorá bude k dispozícii na prevenciu a tiež na reakciu, to je rovnako dôležité, to sa navýši. Ste, že a preto v týchto percentuálnych e, sumách sa musíme snažiť o to, aby sme dokázali tieto kapacity posilniť, investovať e, do vybavenia, do tímov, ktoré sú priamo v teréne v celej EÚ, tak aby sme sa potom posunuli do ďalšej fázy e, a zlepšili pripravenosť z hľadiska civilnej ochrany teda ešte raz by som rada zdôraznila, e, že pre nás je dôležitá flexibilita. Nebudem teraz rozvádzať, e, ako najlepšie to dosiahneme, ale vlastne to bolo cieľom návrhu e, vôbec vypustiť prílohu 1. Chceme sa teda srdečne poďakovať. Sú tu aj ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú finančných aspektov, ktoré by zaistili zároveň čo najvyššiu flexibilitu v spoločnom obstarávaní, teda niektoré tie technické pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú spoločného obstarávania a tiež čo sa týka um, efektívneho využitia prostriedkov, ktoré sú k dispozícii aj z nepriameho riadenia a z iných zdrojov. E, tieto návrhy vnímame ako prínosné a oceňujeme ich. Ďakujeme aj my. Vidím, že stále panuje e, konsenzus, e, čo sa týka prílohy Diskusia nás ešte čaká. Teraz dostáva slovo späť spravodajca pán Andrulakis. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich vyjadrenia e, v súvislosti s týmto mechanizmom RESC-EU. Padli tu veľmi e, pertinentné slova. Myslím, že e, tie krajiny, ktoré boli poznačené týmito prírodnými katastrofami, tiež zaznamenali straty na ľudských životoch, vedia, aké majú potreby naši občania a urobíme všetko preto, aby sme sa dopracovali ku kompromisu, ktorý nám umožní čo najlepšie výsledky v rámci mechanizmu RESC-EU. Tento nám pomôže reagovať na potreby občanov a tiež vďaka nemu budeme schopní vysporiadať sa s vízami, ktorými sme vystavení. Je možné predkladať pozmeňujúce návrhy. Tým pádom sa táto diskusia bude plodne vyvíjať ďalej. Ďakujem. Ďakujem aj my. Ako už uviedol spravodajca, pozmeňujúce návrhy je možné predkladať do 28. februára 5. marca potom je naplánované hlasovanie. Dúfame, že potom v marci ďalej sa to odhlasuje aj v pléne. Týmto sme uzavreli tento bod. Prejdeme ďalej k ďalšiemu bodu programu a síce stiahnutie, odstúpenie Británie a Severného Írska. Vieme, že to musí nastať, keďže predseda je eh, osoba, ktorá to má v rukách. E, vynikajúco si to načasoval. Dobrý deň, Pascal, zdravíme ťa. Chcel som práve povedať, e, čo by som mal povedať ty, ale radšej ti to teda odovzdám. Myslím, že to bude lepšie. Okay, thank you uh, again for... Ešte raz ďakujem uh, kolegovi, že zaskočil, uh, o, že prevzal predsedanie prvej časti schôdze. Prejdeme teraz k otázke Brexitu. Možno viete, že náš výbor zašle svoje stanovisko príslušným relevantným výborom, teda AFETu a INTA, ktoré sú gestorské výbory a tiež v parlamente chceme zaujať nový prístup k tejto otázke, preto je dôležité začať diskusie na túto tému, nielen pozerať sa e, do minulosti, ale pozerať sa aj do budúcna, pohovoriť si o tom, akú úlohu chceme, aby zohrávala partnerstvo v budúcnosti v rámci e, ďalších rokovaní o e, dohode. Je to formálny krok, ale tieto diskusie vlastne spustia ďalšie politické diskusie o tom, čo chceme dosiahnuť, čo chceme presadiť v obchodnej dohode a v rokovania obchodnej dohode my z pozície výboru Envy. Začneme tým, že dostanú slovo koordinátori za EPP, na skôr Peter Líze. Ďakujem, pán predseda. Ste, že je to smutné, Predpokladám, že e, väčšine z nás je ľúto, že Británia odchádza z Európskej únie, ale konečne máme dohodu, ktorá je lepšia ako odchod bez dohody. Teda ku koncu mesiaca Británia odíde s dohodou. To je dobré, pretože odchod Británie bez dohody by mal ďaleko dopady, najmä čo sa týka pacientov, nedostatku liekov, e, e, lekárskych pomocok a podobne. Teda je to e, pozitívne, ale táto dohoda nás posunie len do konca tohto roka. To znamená, že ďalší, ďalšia hrozba Brexitu bez dohody bude na horizonte, ak nebudeme tvrdo pracovať na tom, aby sa aj predišlo. Myslím, že je dôležité stanoviť si jasné pravidlá, aj na toto obdobie, keď tá dlhodobá dohoda už vstúpi do platnosti. Ja osobne dosť pochybujem o tom, že sa podarí stihnúť všetko v priebehu tohto roka. Teda tieto otázky ostávajú na programe rokovanie situácie v oblasti eh, lekárskych pomocok, eh, iných eh, lekárskych produktov a liekov jedna vec pre náš výbor veľmi dôležitá. Musíme nájsť spôsob, ako spolupracovať a je v otázke klímy. Sila únie aj s Britániou eh, v rámci boja proti zmenám klím bola v spolupráci. Ďalšia konferencia KAPO prebehne v Glasgow. Británia chce, aby to bol úspech, aj my chceme, aby to bola úspešná konferencia a na to bude potrebné spolupracovať Tomuto sa budeme venovať diskusie v najbližších mesiacoch, aby sme sa dopracovali k spoločnej vízii v oblasti klimatickej politiky, aby sme dokázali presvedčiť aj ostatné krajiny sveta. Ďakujeme. Ďalej SAD. Kolegyňa, ďakujem. Jute, ďakujem, že sa tomuto bodu venujeme. Myslím, že je dôležité, aby my ako výbor ENVY sme jasne dali najavo, že chceme, aby otázky životného prostredia a klímy boli vysoko na zozname priorít v programe o rokovaní aj teraz aktuálne, aj v priebehu celého tohto roka. Pre skupinu SAD je znepokojujúce, že na jednej strane je tu právne záväzný text a potom je tu uh, politická deklarácia. Domnievame sa, že otázky životného prostredia a klímy sú súčasťou politickej deklarácie. To um, oslabuje problematiku životného prostredia, čo sa týka budúcich vzťahov EÚ a Británia. To uh, je uh, znepokojivé. Musíme jasne upozorniť, že keď budeme formulovať uh, naše priority z pozície Envy, že sa to musí zmeniť, keď sa ukáže, že Británia čo je veľká krajina s veľkou populáciou. Dlhodobo sme spolupracovali úzko v mnohých oblastiach a teraz budeme v situácii, keď možno sa budeme uberať inými smermi v oblasti životného prostredia, ak by k tomu došlo. Budeme mať v susedstve trh, ktorý možno zníži svoje ambície v oblasti ochrany životného prostredia alebo uplatní iné štandardy, ktoré poškodia vývoj hľadiska ochrany životného prostredia biodiverzity, ale aj klímy. Mm, musíme uznať, že Británia je naozaj v úzkom susedstve. Tiež sa musíme zamyslieť nad tým, ako vyvíja tlak na pôde OSN na Brazíliu, na USA, ale Veľká Británia vlastne bude produkovať znečistenie inak úplne bezprostredne v našom susedstve. To bude mať priamy dopad na naše zdravie, na naše vodné prostredie v EÚ. Musíme teda vyslať jasný signál, že podľa nás nepokojivé, že je to súčasťou iba politického vyhlásenia, politické deklarácie. To nestačí. A keď som si to prečítala, tak aj to znenie je nepostačujúce. Je to skôr vyjadrenie si nádeje, nie nejakej dohody o tom, že sa budeme e, na oboch stranách snažiť o čo najvyššie štandardy hľadiska ochrany životného prostredia a klímy. Teda to je z pohľadu našej skupiny SAD najpodstatnejšie tejto diskusii. Spoločne sa musíme snažiť o to, aby si všetci uvedomili, že aktuálna situácia nestačí, že je treba navýšiť ambície v ochrane životného prostredia a klímy. Ešte chcem zvorazniť, e, že v záujme našich občanov, ktorí e, potrebujú lieky, je potrebné zamerať sa aj na dávateľský reťazec liekov, tak aby sme e, nespôsobili, že občania budú situácie, keď nebudú mať prístup k dôležitým liekom. Aj na toto sa musí náš výbor zamerať. Ďakujeme. Nils Torvar, starý New, ďakujem. Vlastne nemám k tomu príliš veľa čo dodať eh, po tom, čo sa vyjadrili Peter a Jute. Myslím, že všetci nie sme spokojní s procesom. Britský politický systém je trošku sa vymkol spod kontroly, podobne ako požiare v Austrálii. To znamená, že teraz po 11 mesiacoch e, sa môžeme ocitnúť situácie, keď budeme opäť e, vo vzťahu bez dohody. Niektorí, ktorí sa ešte zvyknete modlievať po večeroch, nezabúdajte na to, že v Británii e, sa modlia možno za niečo iné ako my. Možno sa modlia za to, aby Británia mohla odísť bez dohody. Niektoré aspekty eh, britskej ekológie nie sú až také zlej situácii ako v niektorých eh, starých členských štátoch. Oni totiž nevyžívajú až na toľko uhlie, to je tá svetlejšia stránka tejto situácie, ale na druhej strane sú rozsiahle oblasti, ktorých eh, je priemysel, ktorý už nefunguje, je tam mm, model hospodárstva, ktorý nefunguje a to môže spôsobiť e, ešte dosť napínavé politické dobrodružstvo, podobne ako sme toho boli svetkami v posledných mesiacoch. Ďakujeme pekne. Za zelených vystúpi Bas. Ďakujem. Všetci vlastne viac menej sa zhodujeme v otázke Brexitu čo sa týka pocitov. Isté, že britskí kolegovia nám budú chýbať v niektorých politických skupinách, aj keď nebo vo všetkých. Teraz, keďže vieme, že dohoda o odchode pravdepodobne bude odsúhlasená na budúci týždeň tu v parlamente a tým pádom Brexit formálne bude odsúhlasený k 31. januáru, potom vlastne e, začne tá skutočná práca, e, keď sa nastaví podoba budúcich vzťahov medzi Britániou a EÚ mnoho tém je dôležitých, ktoré spadajú do pôsobnosti nášho výboru. Klimatická legislatíva, legislatíva oblasti životného prostredia, prístup k liekom, ďalej e, lekárske pomôcky, toto všetko je podstatné pre budúce nastavenie vzťahov. To znamená, že naozaj sú na mieste obavy z našej strany. Chceme sa postarať o to, aby v rokovaniach bolo jasné, že budúci vzťahu medzi Veľkou Britániou a EÚ sa v Británii kladol príslušný dôraz eh, na ekologickú legislatívu, ktorá už je schválená. Nechceme, aby vznikol Singapur na Temži eh, takto bezprostredne vedľa EÚ, ak by som to mohol takto sformulovať. Eh, na tom by nám malo všetkým záležať a to bude zrejme tá najťažšia časť rokovaní. Preto tí, ktorí tvrdia, že sa to dá do roka, tieto rokovania, tak ja s nimi dosť rázne nesúhlasím, mám dosť značné pochybnosti, keď si vezme do úvahy, aká je situácia v politickom smere v Británii, e, že je snaha za každú cenu presadiť e, uzavretie rokovaní v tomto roku. Môže sa to skončiť tak, že budeme v situácii e, vzťahu bez dohody. Teda v stanovisku výboru Envy musí byť jasne uvedené, že po schválení odchodu k 31. januáru sa začnú rokovania a my budeme dbať na to, aby sa venovala príslušná pozornosť ekologickým témam. Teda všetka tá práca nás ešte len čaká. Je ešte len pred nami. Za ID nemáme rečníka. Ďalej za ECR pani McIntyre. Ďakujem. Jeden z výsledkov Brexitu je taký, že to je posledná príležitosť, ktorú mám, e, aby som vystúpila dnes vo výbore. Myslím, že text, e, ktorý máme pred sebou, je vyvážený a opiera sa o fakty. A za to som vďačná. Chcela by som zmierniť niektoré obavy, ktoré tu zazneli, že sa zniží štandard e, a že dôjde k regulačnej divergencii, najmä čo sa týka systému ETS a zmierovania klimatických dopadov, čo je v ocekoch 5 a 6. Myslím si, že Veľká Británia naďalej je v popredí úsilia e, za záchranu klímy. Môžeme sa veľa poučiť e, taktiež z regulačných e, postupov aj v Británii, aj v EÚ. Systém ETS v Británii bol prvým celosvetovo pokusom o obchod s, emisia, s emisiami v roku 2002. To začalo, a to znamená, že to bolo mnoho skôr, ako sa zaviedol systém ETS e, v EÚ v roku 2005. Tiež sme boli významným hlacím motorom, e, keď sme presadzovali nedávnu reformu systému ETS v poslednom ročí, tak aby e, sa stanovila konkurencieschopná cena za uhlík. Nás nepokojuje trh s uhlíkom v EÚ. Veľká Británia zaviedla návrh reformy na e, prekopanie systému ETS už v roku 2013, aby e, sa podporili investície e, snahe podporovať nízkohlikovú ekonomiku. Okrem toho v júli minulého roka Veľká Británia bola prvou významnou ekonomikou celosvetovo, ktorá schválila legislatívu na to, aby sa emisie skleníkových plynov posunuli na nulu do roku 2050 a to zapadá do programu znižovania emisí CO2 v Británii, odkedy sme v roku 2008 schválili našu legislatívu o, o ochrane klímy. Teda v roku 2018 emisie Británie boli o 44 nižšie ako v roku 1990, pričom naša ekonomika výrazne vzrástla v tomto období teda podľa toho, ako vidíme z týchto výsledkov doteraz, naďalej Británia bude spolahlivým cenným partnerom pre EÚ, keďže obe strany sa budú snažiť presadzovať ekologické technológie a budú sa snažiť presadzovať dekarbonizáciu. Čo sa týka budúcnosti, ja naozaj úprimne dúfam, že Európska únia sa zameria na takú legislatívu, ktorá bude založená na vedeckých poznatkoch, na vedeckých dôkazoch. Ja e, som to predstavovala celých týchto 8 rokov, ktoré som pôsobila v Európskom parlamente a je to dnes o mnoho dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Dúfam, že výbory tu v Európskom parlamente o mnoho pozornejšie a ústretovejšie budú vnímať otázku ako napríklad geneticky modifikované Eh, organizmy a taktiež eh, génové úpravy. tým pádom by francúzskí farmári, namiesto toho, aby eh, kupovali geneticky modifikované krmivo z krajín za Atlantikom, možno by si to mohli kúpiť na druhej strane Lamarského kanála. Ďakujeme pekne. Ďalej Silvia Modých za GUE. Ďakujem. Pán predseda, Brexit je veľmi politovaniahodný fakt, ale je to jednoducho fakt najmä v súvislosti s témami, ktoré spadajú do pôsobnosti výboru ENVY, teda lieky, e, legislatív v oblasti životného prostredia, klímy a tiež vo vedeckej obci um, sa čoraz viac rozširujú obavy. Samozrejme, lepšia dohoda ako žiadna dohoda, ale uh, e, vyvíjali sa tieto rokovania dosť zle. Uh, Eh, čo sa týka legislatívy najmä životného prostredia, tam došlo k výraznému posunu k horšiemu. To je to znepokojivé. Záväzný text už eh, nezaručuje dostatočnú mieru ochrany životného prostredia. Je to obsenuté len v politickej deklarácii. Eh, tiež sa tým nejako neznižujú emisie CO2 a to je tá najväčšia slabina rokovania o voľnom obchode sa bude musieť venovať dostatočná pozornosť aj tejto tematike Európska únia v týchto rokovaniach bude mať konečne priestor vyrokovať takú dohodu, ktorá skutočne zaručí ochranu životného prostredia a klímy. V minulosti žiaľ sa to nepodarilo. V prípade Mercosuru eh, vidíme eh, jeden takýto smutný príklad. Musíme zaistiť, aby Británia naďalej sa zaviazala k, týmto, k tým dohodám, ktorým sa zaviazala spoločne ako súčasť EÚ ďalšia konferencia, ako prebehne v Glaskove, a to nám dáva obrovskú príležitosť. Samozrejme, e, je treba presediť tam otázky ochrany životného prostredia a klímy, ale tiež je treba presadiť, aby aj Británia bola súčasťou týchto záväzkov. To znamená, že náš výbor, ale jednotliví politici budú mať priestor e, zaručiť efektívnu spoluprácu s Britániou v tejto oblasti. Európska únia v rokovaniach musí posunúť e, nahor tieto cieľe oblasti životného prostredia, ale tiež nás výbor musí e, viesť konštruktívny dialog a spoluprácu e, s našimi kolegami a partnermi v Británii, ktorí rozhodujú práve o legislatíve oblasti životného prostredia. Ďakujem. Thank you. So before moving to the Ďakujem. Skôr než prejdeme k hlasovaniu, tak by som ešte <clears throat> odovzdala slovo britským kolegom, pokiaľ by mali záujem Filip za Renew. Najprv. E, ďakujem veľmi pekne za to, že mám túto možnosť ešte prehovoriť v rámci tohto mandátu. Je to posledný krát, čo mám túto možnosť prehovoriť pred výborom. E, e, Brexit nielenže že otrhol e, Britániu od EÚ, ale takisto má potenciál zmierniť a znížiť, a to závažným spôsobom, environmentálne ambície e, Británie. E, toto je priamy dôsledok tejto politiky a my sme doteraz mali zhodu z EÚ v mnohých otázkach, ale v súčasnosti sa zdá, že konzervatívci využijú dohodou vystúpenie na to, aby, aby sa zbavili aj opatrení na ochranu životného prostredia, ktoré presadzuje EÚ, pretože príslušné ustanovenia a klauzuly boli z tohto dokumentu vyňaté. Pritom táto dohoda by mala zabezpečiť, aby sa um, ďalej presadzovala táto agenda EU v oblasti klímy. Je to nebezpečná dohoda o vystúpení, ktorá oslabí environmentálne ambície. Vedci nás varujú, že máme minimálne 30, už máme 30, 10 rokov na to, aby sme niečo urobili v tejto oblasti a Británia túto ambíciu oslabuje. Len Včera sa um, dohodlo, že um, bude, um, že sa vystúpi aj z dohody týkajúcej sa niektorých nebezpečných látok. Toto je veľmi nebezpečné pre životné prostredie, ale je potrebné, aby bol k dispozícii príslušný politický mandát. Ako už kolegovia povedali, Vystúpenie bez dohody je ešte stále možné a my vieme, že v septembri minulého roka ten dokument ukazoval, čo by to mohlo mať za dôsledok v oblasti e, liekov a zdravotníckých pomocok, čo by zvyšilo ich ceny pre tie najzraniteľšie skupiny obyvateľov. Ja by som chcela vyzvať kolegov, aby hlasovali proti tomuto dokumentu. Ďakujem. E, v prvom rade by som sa chcela poďakovať za tento list, ktorý je podľa mňa veľmi dobre vyvážený a týka sa tých najaktuálnejších, najzávažnejších tém. Ja zdieľam pocity mojej kolegyne, je to skutočne nebezpečná dohoda, vedie nebezpečným smerom. Tak ako eh, eh, ostatní kolegovia z EKR povedali, eh, máme dobré výsledky v oblasti ETS, ale mám veľmi závažné obavy, že konzervatívna vláda nebude pripisovať príslušnú váhu prioritám v oblasti životného prostredia. Aspoň nie do tej miery, ako by sme to želali. Hovoria o tom, že znižia byrokraciu a že Brexit je vynikajúca príležitosť na to, aby sme sa zbavili okov európskej legislatívy. E, to e, si myslím je veľmi varovné znamenie, pretože to môže znamenať, že toto je práve tá oblasť, kde sa budú snažiť obmedzovať eh, byrokraciu, ako je napríklad oblasť zdravotných potravinových norieb, bez, potravinové bezpečnosti. Eh, sú tu rôzne ďalšie normy a preto si myslím, že potravinová bezpečnosť je pre mňa veľmi dôležitá oblasť. Obávam sa, že budú chcieť dovážať um, hydinu alebo iný tovar z, zo Spojených štátov. Uh, akademický výskum takisto vyslovil veľmi závažné obavy, pretože uh, akademickí pracovníci vo veľkom počte opúšťajú uh, britské vysoké školy a tým sa obávam sa zniží veľmi závažným spôsobom aj um, akademická úroveň našich um, škôl. Uh, myslím si, že je dosť možné, že ku koncu roka nedospejeme k dohode a, bude, a dôjde k vystúpeniu bez dohody. Te, ešte si nevieme predstaviť, aké nepriaznevé dôsledky by to mali, malo pre rôzne oblasti, ako je napríklad prístup k liekom. E, Výbor pre životné prostredie bude mať slovo, pokiaľ ide o prijatie nejakých budúcich dohod. A čo iné môžem povedať? E, Veľmi ľutujem, že odchádzame. Ďakujem. Ja pochopiteľne súhlasím s tým, čo povedali kolegyne zo Spojeného kráľovstva, z našej politickej skupiny. Ja by som chcel povedať niečo, pretože hovorím naposledy v rámci tohto výboru. Bez ohľadu na to, aké prekážky bariéry, ťažkosti alebo aká e, frustrácia bude výsledkom Brexitu, E, ja aj kolegovia veľmi ľutujeme a sme skutočne smutní z toho, že naša krajina sa vydáva touto cestou. Bez ohľadu na to, aké prekažky a náklady bude znamenať táto dohoda o vystúpení. E, viem, že kolegovia v ďalších oblastiach sú odhodlaní v Spojenom kráľovstve udržať čo najúžšie vzťahy s partnermi a priateľmi na tejto strane. My si uvedomujeme, že možno vystupujeme z formálnych štruktúr Európskej únie, ale naše snahy, e, naše odhodlanie e, bude pokračovať bez ohľadu na to, čo to znamená pre výskumníkov, predovšetkým v oblasti verejného zdravia, spolupráca v oblasti boja proti rakovine a ďalším problémom bude pokračovať v úzkej súčinnosti, súčinnosti s partnermi v EÚ. Pán predseda, teda eh, chcel by som povedať, že som považoval za čest pracovať v tomto výbore. Strávil som to dva pol roka a chcel by som sa poďakovať výboru, sekretariatu za ich podporu a ďakujem aj mene mojej politickej skupiny, mojej politickej skupine za jej podporu. Vám všetkým chcem zaželať všetko najlepšie vo vašom ďalšom úsilí. Ďakujem, takže ja by som sa chcel poďakovať na záver aj aplauzom všetkým našim britským kolegom. Teraz máme dvojminútovú prestávku a potom pristúpime k hlasovaniu. So we are going to resume. Pokračujeme. A prechádzame k, hlaso- prechádzame k hlasovaniu. Prosím, aby ste si pripravili svoje hlasovacie karty. Chcel by som vás upozorniť, skôr než pristúpime k hlasovaniu, že budete musieť byť prítomní vo štvrtok o 9. ráno na spoločnom hlasovaní výborov Ekona MB o, o E, taxonomii, e, je potrebné, aby sme my podporili e, túto agendu, pretože ten, tá politická dohoda bola do, do, dosiahnutá v decembri, ale je potrebné, aby ste o 9. ráno vo štvrtok boli prítomní na tom hlasovaní spoločne s vašimi kolegami, takže prosím, naplánujte si to. Prechádzame teda k hlasovaniu, prechádzam do francúzštiny. Euh, euh, Prvé hlasovanie sa týka uzavretia dohody o, dohody, dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Tento eh, list o dohode bol prijatý. E, trináctka sa týka námietky proti e, použitiu PVC. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Námietka bola vyhra, vy, prijatá. Vrátime sa k nej počas plenárky. Ďalším bodom hlasovania je bod číslo 14. Pozmeňujúci návrh 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis číslo 1 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Návrh 70. 5, 55 eh, za, proti, prijaté. Kompromis číslo 2 za, proti, prijatý. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 61 za, proti, zdržali sa, prijatí. 62 za, proti, zdržali sa, prijatí. 63 za, proti, prijatí. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 68 za, proti, zdržali sa prijatí. 69 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 70 za, proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Odsek 74 ehm, za, proti, zdržali sa prijatý. 75 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 76 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa prijatí. 78 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 79 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 82 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 83 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 84 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 85 za, proti, overíme si to. 85. Konec hlasovania. Prijatý. 86 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 87 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 88 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 89 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 90 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 92 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 93 za, proti, zdržali sa prijatí, 94 za, proti, zdržali sa prijatí, 96 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 97 za, proti, zdržali sa prijatí. 98 za, proti, zdržali sa prijatí. 99 za, proti, zdržali sa prijatí. 100 za, proti, zdržali sa prijatí. 101 za, 2 proti, zdržali sa prijatí 102, za, proti, zdržali sa zamietnutí 103, za, proti, zdržali sa prijatí 104, za, proti, zdržali sa prijatí 105, za, proti, zdržali sa prijatí 106, za, proti, zdržali sa prijatí 107, za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 2, 3, e, za, proti, zdržali sa prijatí. Chceš? Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalej 7, kto je za, proti, zdržali sa prijatí 8 za, proti, zdržali sa prijatí 9 za, proti, zdržali sa prijatí ďalej 10 za, proti, zdržali sa prijatí 12 za, proti, zdržali sa prijatí ďalej 13, pardon 14, za. Proti. Zdržali sa prijatí. 15 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Ďalej 17 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 18 za. Pardon. 16. 16 za. Proti. Zdržali sa to si overíme. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Ospravedlňujem sa, nevšimol som si, ako hlasovala aj e PP predtým. Ďalej 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej 19 za. Proti? zdržali sa prijaté 20 za, proti, to si overíme. Návrh 20, nech sa páči. J'ouvre le vote. Ça. Thank you. Amendement 20. Le vote est clos. Koniec hlasovania. Prijaté. 21 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za proti, zdržali sa prijaté kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté návrh 36 za, proti, zdržali sa prijaté 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté 38 za, proti, zdržali sa prijaté 39 za, proti, zdržali sa prijaté 40 za, proti, zdržali sa prijaté 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté 42 za, proti, zdržali sa prijaté 43 za, proti, zdržali sa prijaté 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté 45 za, proti, zdržali sa prijaté 46 za, proti, zdržali sa prijaté 47 za, proti, zdržali sa prijaté 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme celému rokovaciemu týmu. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod programu číslo 15. Európsky rok ekologickejších miest 2021. Návrh 54 za, proti Zdržali sa. Ešte raz, to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 55 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 56 za. Proti. To si overíme. 56. Nech sa páči. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 58 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 59 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 60 za. Proti zdržali sa, prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz kompromis 5. O tom to sme hlasovali spolu s e, ostatnými. Kompromis 5 bol schválený. Ďalej 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 79 za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej 80, 84 boli ďalej 85, kto je za, proti, to si overíme, nech sa páči, hlasujte 85. -ka. Hello. Le vote est clos. Koniec hlasovania. 85 bola schválená. Ďalej 86 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 87 za. Proti. To si overíme. 87. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. 88. Kto je za? proti, zdržali sa schválené 89 za, proti, zdržali sa schválené ďalej 90 za, proti, zdržali sa prijaté 91 za, proti, zdržali sa prijaté 92 za, proti, to si overíme, nech sa páči, hlasujte, návrh 92. Koniec hlasovania schválené 93 za, proti, zdržali sa schválené 94 za, proti, zdržali sa prijaté 95 za, proti, zdržali sa zamietnuté 96. Takže overíme si 95. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zavetnuté 96 za. Proti. Zdržali sa schválené 97 za. Proti. Zdržali sa schválené 98 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Teraz návrh 2, kto je za? Proti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 proti. To si overíme. Nech sa páči. Návrh 9. Zamietnutý. De, pardon, 11. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. 12 za. Proti to si overíme. Stalo sa mi, že to bolo zamietnuté. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 15 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 16 za proti. Ešte raz overíme si to, 16. Stalo sa mi, že to bolo zamietnuté. Tesné, ale zamietnuté. 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej 18 za. Proti? zdržali sa. To si overíme opäť, osemnáctku nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 20 za, proti, zdržali sa. To si overíme tiež. Nech sa páči, hlasujeme o návrhu 20. Schválený. A ak nemáte nič proti, overíme si aj 19, aj to bolo tesné. Teda teraz budeme hlasovať elektronického návrhu číslo 19. Nech sa páči, hlasujeme. Nebol som si istý, aký bol výsledok. 19. opakujem. Konec hlasovania. Schválené. Ďalej. 21. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, 26, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Kompromis 3 za? Proti, zdržali sa schválené. Návrh 31 za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 32, kto je za? proti, zdržali sa schválené, ďalej 33 za, proti, zdržali sa schválené 35, kto je za, proti, zdržali sa schválené 36 za, proti, zdržali sa schválené 37 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 37. Nech sa páči. Vote clos. hlasovania. Schválené. Ďalej návrh 38 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 39. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. 40 za, proti, zdržali sa schválené. 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 42 za, proti, nebolo to jasné, 42, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 43 za, proti, zdržali sa schválené 44 za, proti, zdržali sa schválené 45 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Nech sa páči 45. -ka. Zamietnuté. 46 za proti, zdržali sa schválené 47 za, proti, zdržali sa. uh, overíme sa 47. rejected. Zamietnuté. 48 za. Proti zdržali sa prijaté 49 za. Proti To si overíme. Nech sa páči, 49. Oh, adopted. Amendement 50. 50 za. Proti. To si overíme. 50. Petit clos. Zamietnuté. 52 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 53 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Teraz celé uznesenie. Hlasujem elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Blahoželáme. Ano. Alors, on passe au vote sur euh, les décharges. Ďalej nasleduje 16. absolutórium. Teda prvý bod absolutóriu je bod číslo 16, to sa týka Európskej komisie. Poznajúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 2 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté 3 za. Proti? zdržali sa schválené 4 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz e, hlasovanie o celom absolutóriu elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Absolutórium komisie bolo odsúhlasené ďalej teraz absolutórium Európskej agentúre pre lieky. E, návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 2 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté 3 za. Proti? Zdržali sa schválené 4 za. Proti? Zdržali sa schválené 5 za proti, zdržali sa schválené 6 za, proti, zdržali sa schválené 7 za, proti, zdržali sa schválené teraz záverečné hlasovanie o celom uznesení. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Týmto je absolutorium schválené ďalej. Teraz absolutorium pre agentúru EFSA. Návrh 1 za. Proti. Zdržali sa schválené 2 za. Proti. Zdržali sa schválené ďalej 4 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 3. Kto je za? Proti zdržali sa schválené 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté 6 za. Peťku si od, overíme, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 6 za. Proti schválené. 7 za, proti, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa schválené. 9 za, proti, zdržali sa schválené. 10. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 11 za. Proti? Zdržali sa schválené. Teraz celé uznesenie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Absolutorium bolo týmto odsúhlasené. Ďalej nasleduje absolutorium pre Európsku agentúru životného prostredia. Návrh 1 za. Proti. Zdržali sa schválené 2 za. Proti. SAD je proti. Aha, nie ste za. Dobre, dvojka schválená. Ďalej 3 za. Proti. Schválené 4 za proti, zdržali sa schválené e, celé uznesenie. Konec hlasovania. Absolutorium bolo schválené. Teraz nasleduje absolutorium Centru ECDC. Návrh 1 k teza. Proti. Zdržali sa schválené. Ďalej 2 za, proti, zdržali sa schválené 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté 4 za, proti, zdržali sa schválené 5 za, proti, a to si overíme, 5 Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Absolutórium teraz e, v celej podobe. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Absolutórium bolo schválené. Teraz nasleduje absolutórium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 sa bude týkať minimálnych požiadaviek pre e, používanie vody. Ide o dohodu prijatú v trialógu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Teda výbor podporil výsledok rokovaní v trialógu. Ďakujem všetkým. So just we'll have a, a short break. Dáme si krátku prestávku, počkáme, kým príde medzi nás chorvátsky minister. Zhruba 15-minútovú prestávku si dáme.

Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našom programe. Dovolte mi medzi nami privítať ministra životného prostredia a energetiky Chorvátska, ktorý je ministrom zodpovedným za predsedanie rade počas ďalších šiestich mesiacov. Máme tu naozaj veľa tém, ktoré sú na programe rokovania, takže očakáva naozaj veľa otázok ktoré budú samozrejme súvisieť predovšetkým s nadchádzajúcim programom vášho predsedníctva, takže dám vám teraz úvod na 10 minút, aby ste mohli vytýčiť vaše priority a potom budeme mať dve kola otázok. Pán minister, nech sa páči. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, som naozaj rád, že tu môžem dnes byť, aby som vám predstavil plány chorvátskeho predsedníctva v Rade v oblasti životného prostredia a klímy. Rovnako sa teším na konstruktívnu výmenu názorov s vami, s poslancami výboru Envy. Počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov budeme viesť aktivity v Rade, spoluprácu s členskými štátmi a komunikovať s Európskym parlamentom v duchu vzájomného koncenzu a najväčšej alebo vzájomného rešpektu a podpory. Naše predsedníctvo prichádza v čase globálnej neistoty. Potrebujeme teraz spolupracovať, tak aby sme dokázali čeliť výzvam, ktorá, ktoré sú akutne potrebné, lebo naozaj potrebujeme čas na prechod a zmenu. Vnímame to ako príležitosť pre ďalšie prehlbenie našej jednoty a posilnenie Európskej únie. Počas predsedníctva sa chceme sústrediť na tie oblasti, v ktorých veríme, že Európska únia vie prispieť najvýznamnejšie, tým, že bude propagovať spoločné hodnoty a užitočné iniciatívy, ktoré sú zmysluplné pre všetky členské štáty v zmysle mota e, spoločné výzvy a, jedne, a za spoločné priority. Máme niekoľko vzájomných priorit. Európa, ktorá chráni, Európa, ktorá sa rozvíja a Európa, ktorá e, ovplyvňuje svet okolo seba. V rámci prvej priority Európa, ktorá sa rozvíja, sa budeme sústredovať na budovanie klimaticky neutrálnej a zelenej Európy. Hlavnou prioritou chorvátskeho predsedníctva e, bude klimatická environmentálna agenda, tam je Európska zelená dohoda, tranzícia na klimatickú neutralitu a adaptácia na klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a ochrana biodiverzity. Ako ukazujú dôležité vedecké štúdie, dostávame sa kriticky blízko k bodu zlomu. Odozva na klimatické zmeny, strata biodiverzity a environmentálna biodegradácia si vyžadujú akútne kroky. A v keďže si uvedomujeme túto krízu, našim plánom je, aby klimatické a environmentálne ciele zostali vysoko na zozname priorit Európskej únie. Európska strategická agenda pre rok 2019 až 2024, Európska zelená dohoda a, rady, a závery rady ministrov majú za cieľ dosiahnuť klimaticky neutrálnu EÚ spolu s celkovými cieľmi Parížskej dohody. Tie majú vytýčiť ciele a aktivity pre najbližší, najbližších 6 mesiacov. Preto začneme prácu v Európskej, na Európskej zelenej dohode a hlavných iniciatívach. Ako sme už poukázali v tej prvej eh, reakcii tohoto parlamentu minulý týždeň, predsedníctvo zdieľa názor, že Európska zelená dohoda predstavuje novú stratégiu rastu pre transformáciu Európskej únie na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť, na moderné, klimaticko účinné a, a kompetitívne hospodárstvo, kde ekonomický rast je odpojený od e, využívania zdrojov. Všetky európske politiky mali prispieť ku klimatickej neutralite a k ochrane a obnove e, našich prírodných zdrojov. Spojenie týchto cieľov si bude vyžadovať významné zvýšenie investícií, súkromných aj verejných. V tomto zmysle sme zobrali na vedomie ako sa pripravuje plán udržateľnej tranzície a mechanizmus eh, spravodlivého prerozdeľovania bremena. Predsedníctvo bude zamerané na to, aby sme hľadali spoločnú pozíciu k zdrojom a modelom financovania, tak aby sme zabezpečili jednotu a podporili ďalšie úsilie smerom ku klimatickej neutralite. Zacielené financovanie malo zabezpečiť nevyhnutnú tranzíciu cenovo efektívnym a sociálno spravodlivým spôsobom, a zároveň by sme mali zabezpečiť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva na globálnych trhoch. Počas chorvátskeho predsedníctva chceme viesť diskusie o zelenej dohode na všetkých relevantných formáciách rady. E, na Ecofine, na Agrifish vo februári, na Rade pre konkurencieschopnosť, Rade pre e, vzdelávania mladých, e, na Rade Envy v júni, na TTE Rade. Okrem toho, na týchto diskusii a okrem oznámenia o Európskej zelenej dohode chceme iniciovať diskusiu o aktuálnych politických návrhoch, ktoré oznámila komisia. Očakávame, že tento návrh pevne preukáže transformačné zmeny v sektoroch, ktoré majú zásadný dopad na biodiverzitu, klímu a ľudské zdravie. Zároveň by mali zlepšiť synergie a budovať prierezovú koherenciu medzi relevantnými politikami a zároveň by sme sa mali vyhnúť negatívnym dopadom a presahom po schválení tohto oznamenej, tejto oznamenej iniciatívy zelenej dohody počas chorvátskeho predsedníctva sa zapojíme do diskusí, aby sme zapojili, že príspevky rady budú aj plné konkrétnych e, návrhov. V rámci Rady pre životné prostredie sa to týka najmä klimatických e, stratégií, stratégií pre biodiverzitu a stratégie pre obehové hospodárstvo. Čo sa týka našej druhej priority klimatických aktivít v súlade s ambicioznou rozvojovou politikou smerom k zelenej a udržateľnej Európe, predsedníctvo bude ďalej pokračovať v práci na implementácii Parížskej dohody a propagovaní globálnej úlohy Európskej únie ako lídra v nízkouhlíkovej tranzícii. Predsedníctvo plánuje pracovať na príprave podkladov pre Európsku úniu na dlhodobú stratégiu a znižovanie emisí skleníkových plynov, ako bolo inštruované Európskou radou. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby rada bola v pozícii eh, predložiť eh, naše LTS na UNFCCC a čo najskôr. Treťou prioritou chorvátskeho predsedníctva je biodiverzita. Našim cieľom je využívať liderstvo, ktoré, globálne liderstvo, ktoré máme v tomto smere, aby sme iniciovali diskusie, aby sme uh, iniciovali diskusie o biodiverzite pre rok 2030 a schválime e, nový rámec pre ochranu biodiverzity po roku 2020. Okrem toho predsedníctvo e, víta návrh komisie predstaví stratégiu pre ochranu biodiverzity do marca tohoto roka. Predsedníctvo rovnako víta aj odhodlanie uznesenia uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré bolo schválené minulý týždeň, ktoré volá po ambicioznej stratégii po roku 2020 správne záväznými cieľmi na domácej a európskej úrovni. Cieľom predsedníctva bude schváliť závery rady, aby sme uľahčili diskusiu o týchto témach na európskej úrovni, takisto aj na medzárodných fórach a aby sme prispeli k príprave európskeho mandátu na COP15 v Číne. Potrebujeme vidieť jasný signál, že Európska únia a jej členské štáty sú silne odhodlané dosiahnuť ciele tohoto dohovoru a sme pripravení prevziať vedúcu úlohu pri príprave týchto tém a pri príprave realistického rámca. Tento nový rámec musí priniesť eh, transformačnú zmenu, tak aby sme sa dokázali venovať priamým a nepriamým eh, faktorom, ktoré spôsobujú stratu biodiverzity a aby sme zároveň propagovali plnú integráciu biodiverzity do relevantných ekonomických sektorov. Podobne ako aj v eh, procese Parížskej dohody, Európska únia mala byť globálnym lídrom v oblasti zastavovania straty biodiverzity Predsedníctvo verí tomu, že Európsky parlament bude ďalej pokračovať so svojou silnou podporou pre ambiciozne a nové kroky v oblasti biodiverzity. Čo sa týka posledných priorít, ktoré rozhodne nie sú tými najmenej dôležitými, budeme pokračovať v diskusiách o posilnenej ochrane námorného prostredia pred znečistením vrátane kontextu tranzície na obehové hospodárstvo. Celkovým cieľom je boj proti znečisťovaniu a tam sa chceme zamerať na budúce revízie ehm, smernici o balení produktov so špecifickými usmerneniami pre ehm, znečisťovanie oceánov, tak aby sme dokázali upraviť aj rámcovú stratégiu ochrane morí. Prosím, dovolte mi venovať sa aj tým legislatívnym návrhom, na ktorých budeme pracovať počas chorvátskeho predsedníctva. Čo sa týka otvorených zložiek ehm, v rámci programu LIFE, je to otázka ukončenia rokovaní, ktorá by mala závisieť od rokovaní na viacročnom finančnom rámci. Ako náhle bude dohoda o MFF dosiahnutá, predsedníctvo bude robiť vše v našich silách, aby sme ukončili tieto rokovania s parlamentom o programe LIFE. V prípade MRV e, tam spustenie rokovaní bude závisiť od parlamentu. Čo sa týka nových zložiek, ktoré teda očakávame od chorvátskeho predsedníctva, spustíme diskusiu o prvej klimatickej legislatíve, ktorá má zabezpečiť prvý cieľ klimatickej neutrality do legislatívy. Zároveň sme pripravení pracovať na 8. environmentálnom akčnom programe, majúc na pamäti, že súčasný program končí v roku 2020 a preto musíme začať o diskusiách o budúcom programe hneď ako predložíme ďalší návrh, tak aby sme zabezpečili kontinuitu medzi týmito dvoma programami. Čo sa týka nelegislatívnych aktivít, chorvátske predsedníctvo sa teší na nový akčný plán pre obehové hospodárstvo, ktorý je oznámený v rámci zelenej dohody. Chceme začať eh, s diskusiami, tak aby sme posunuli túto kľúčovú transformáciu nášho hospodárstva, našej spoločnosti. A tieto eh, návrhy budú predložené na ministerskej úrovni Rada plánuje schváliť závery ohľadom kvality, život, kvality ovzdušia, tak aby sme zlepšili eh, nevyhnutné možnosti v rámci existujúceho právneho rámca a zobrali na vedomie ehm, aj eh, fitness check kontroly ovzdušia a ďalšie návrhy v rámci zelenej dohody. Okrem toho ďalej chceme zorganizovať výmenu názorov na ministerskej úrovni ohľadom ehm, kontroly kvality, legislatívy o vodách, a takisto aj smernici o, čistení priemyselných odpadových vôd aj v kontexte zazelenenia Európskeho semestra. Vážení poslanci, poslankyne, dovolte mi zdôrazniť, že chorvátske predsedníctvo je odhodlané byť plne angažované a posunúť vpred všetky diskusie, ktoré súvisia s klimatickými a environmentálnymi politikami, so, e, so specifickým zameraním na e, Green Deal, na zelenú dohodu. Budeme zameraní na špecifické politiky, ktoré majú zvýšiť našu globálnu ambíciu, tak aby sme sa venovali environmentálnej degradácii a strate biodiverzity. Zároveň potrebujeme zabezpečiť sociálne spravodlivú tranzíciu. Je našim cieľom a spoločnou výzvou, aby sme v Európskej únii aj vo zvyšku sveta dokázali presadiť tieto princípy a zároveň, aby sme dokázali zabezpečiť modernú a prosperujúcu Európu vo svete. Vážení kolegovia, teším sa na spoluprácu s vami, tak aby sme dokázali eh, pripravovať a tvarovať udržateľnú budúcnosť pre Európu. Ďakujem pekne. So we're going to eh, move to the first Prejdeme k prvému kolu otázok. Um, za každú politickú skupinu prehovorí jeden um, poslanec za EPP. Pán Peter Líze, ďakujem za slovo. Vážený pán minister, centrálnou témou vášho predsedníctva bude a musí byť ochrana klímy. Stanovili sme si e, veľký cieľ neutrality e, do roku 2050 rada viac menej sa na tom dohodla v decembri, Európsky parlament už v marci aj s podporou mojej politickej skupiny podporil tento cieľ. To dokazuje, že tak ako sa dalo čakať v rade, veci sú trošku ťažšie než tu v parlamente a chcem sa vás opýtať, ako to hodnotíte, tento cieľ do roku 2030. Tu v parlamente to má veľkú podporu. Samozrejme aj komisia väčšina tvrdí, že by sme dokonca bezpodmenečne to mali posunúť na 55 Naša politická skupina podporuje Európsku komisiu. My hovoríme o 50 a potom, keď sa splnia isté podmienky, keď e, sa to posunie na úroveň 55 Chcem sa opýtať, či vôbec existuje v rade väčšina pre tých 50 či na to existuje väčšinová podpora. Aj to je pre nás relevantné, ako to vnímate vy, nakoľko sme sa v tomto smere posunuli. A druhá vec pre nás, pre EPP, je mimoriadne dôležitá. Našťastie parlament to prijala vo svojom uznesení minulý týždeň. Teda, aby sme ešte viac zúraznili medzinárodné aspekty, bolo by úžasné, e, keby všetky zmluvné strany, teda e, všetci významní producenti emisí, e, aspoň teda okrem USA a Brazílie, kde sú ešte iné ťažkosti, keby svoje ambície v súvislosti s Parížskou dohodou o 10 ešte navýšili. A to by som rád teda upriamil vašu pozornosť. A ešte posledná vec, e, spomenuli ste správne, viacročný finančný rámec pre nás pre EPP je výskum veľmi dôležitý. Európsky parlament požaduje 120 miliard eur a otázka klimatickej neutrality, teda klimaticky neutrálny priemysel, to e, naša skupina práve presadila. Ste pripravení podporiť, bojovať e, za toto číslo spolu s nami, tak aby boli vytvorené predpoklady pre klimatickú neutralitu. Ďakujem. Thank you for SND. Ďakujem pekne za SND. Dvojda, nech sa páči. Koľko mám času, pán predseda? Dve minúty? Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za veľmi ambicioznú prezentáciu ktorú ste nám predniesli. Myslím si, že je dôležité ehm, počerknúť to, že ste predstavili témy, ktoré zachádzajú o mnoho ďalej, než je klimatická diskusia, ktorá je veľmi dôležitá, ale je dôležité, aby sme sa venovali aj ďalším témam, ktoré sú tiež veľmi relevantné. Napríklad, čo sa týka lesníckej stratégie pre Európu po roku 2020, myslím si, že je dôležité povedať si, eh, či chcete príjmať eh, legislatívu, tak, aby nelegálna vysadba bola pokrytá v Európe. To je tiež dôležitá téma. Ďalej kvalita vzduchu, kvalita vzdušia, to je tiež veľmi dôležité, čo chcete robiť v tomto smere, aby ste zabezpečili ambiciozne plnenie fitness kontroly eh, o kvalite ovzdušia, tak aby sa zosúladila so štandardami kvality eh, pre nadchádzajúce eh, roky a pre tento rok jedna téma, ktorá sa týka teda rámcová smernica ochrany vôd a to je veľmi ambiciozná legislatíva, ktorá má byť hodnotená počas vášho predsedníctva zo strany Európskej komisie. Ďalej, čo sa týka emisí z letectva, chcela by som vedieť, či plánujete pracovať s komisiou na schválenie opatrení a znižovanie emisí z plynov CO2 a ďalej. Dve um, um, petície. Je dôležité, aby sme v tomto smere ukončili nariadenie o homologizácii motorových vozidiel v súvislosti s emisiami z, z, z uh, užitkových vozidiel a z malých užitkových voziteľ, V tomto smere naozaj potrebujeme dokončiť tento rámec, potrebujeme eh, fondy a finančné prostriedky. Častokrát sa o tom bavíme viac teoreticky než konkrétne. Hovoríme o finančných daniach, to je veľmi dôležité a tu by som chcel vedieť, či vaše predsedníctvo má nejaké konkrétne plány pre tento semester eh, v spojitosti s nevyhnutnou a, eh, a spravodlivou finančnou daňou alebo daňou pre životné prostredie za Pán Torgás, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán minister, za to, že ste tu. Ja som väčšinou veľmi dojatý a tými chorvátskymi cieľmi. Väčšinou ma to vždy prekvapí a pozitívne. To platí preto všetkým a tým, ako ste bojovali vo futbalovom šampionáte a ako funguje váš basketbalový tím. Ale keď sa dotkneme životného prostredia, tak eh, niektoré témy a niektoré cieľe najbližších 6 mesiacov alebo 5 mesiacov, no tak tu teda nie som až taký ohromený pretože keď sa pozriete napríklad na klimatickú legislatívu, ak my chceme niečo dosiahnuť ešte pred summitom s Čínou a ešte pred COP26 vo Varšave, tak v takom prípade sa treba naozaj posunúť, posunúť ďalej, tak ako chorvátsky predný útočník, nie ako nejaký záložník na lavičke v nejakom inom parlamente. Takže práve preto by som bol naozaj veľmi rád, ak by ste dokázali posilniť, e, zaktivniť váš prístup. Nestačí len viesť diskusie. To je v poriadku mať diskusie. To, to je fajn, ale rád by som videl, aby sa aj rada posunula rýchlo dopredu v tejto téme. A to je, táto zodpovednosť je vo vašich rukách Možno chápem, že tento môj prístup k tomuto problému sa vám nemusí páčiť, ale my zo severu, my sme e, pripravení pristupovať k veciam priamo, takže veľmi rád si vypočujem vašu optimistickú odpoveď a potom za vás zamávam chorvátskou vlajkou. Ďakujem pekne. Za zelených pán Halgren. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister, za vaše vystúpenie, za vaše ambície. Ehm, dúfam, že v zastúpení vedcov v oblasti klímy, že budete progresívne vystupovať v oblasti ehm, klimatickej politiky v Európe s tým, že budete rešpektovať požiadavky vedcov a požiadavky Parížskej klimatickej dohody. E, doteraz e, sme e, počuli o 50 či 55 percentách, ale veci hovoria, že do roku 2030 by sa malo toto číslo zvyšiť na 75 a možno, že ešte na vyšší, vyššie číslo, pokiaľ by naozaj nedošlo k významnejšiemu poklesu emisí. Ale ďalšia vec je konkrétna, týka sa chorvátskej spoločnosti IME. E. Írska ombudsmanka eh, povedala, že táto, tá, táto firma spôsobuje problémy. Vzhľadom na úlohu predsedníctva existuje riziko, že to štátne vlastníctvo by mohlo, tejto spoločnosti by mohlo byť vnímané ako niečo, čo môže byť v rozpore s tvorbou európskej legislatívy legislatívy. Čo si o tom myslíte? Pretože to môže vážne ohroziť eh, povesť chorvátskeho predsedníctva. Eh, okrem toho, eh, táto spoločnosť by mohla samozrejme a jej činnosť by mohla byť v rozpore s Európskou ekologickou dohodou. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, ako ste veľmi správne poukázali, v programe vášho predsedníctva hovorí v tomto čase, dochádza v tomto čase k masívnej strate biodiverzity, čo predstavuje veľký problém. Je to e, e, vy budete lídrom v boji proti tomuto javu, ku ktorému napriek tomu sami prispievate. V, e, pokiaľ ide o výsledky Parískej e, dohody, bude potrebné prijať e, takúto klimatickú legislatívu. Otázka je, akým spôsobom prispieva jadrová energetika k, k tejto e, otázke, akú úlohu tu zohrávajú štáty. E, možno počítať s nejakým režimom výnimiek a je možné aj bez toho zabezpečiť rozvoj európskej ekonomiky. E, to všetko bude závisieť od vašej ochoty podporovať zvrchovanosť štátov s prihľadnutím na naše geografické osobitosti, naše životné zvyklosti. E, treba pripomenúť totiž, že štáty sú zvrchované, sami si príjmajú svoje, e, svoju legislatívu, poznajú svoje územie a na tomto základe musia efektívne konať. E, ďakujem. Ďakujem za EKR Aleksandr Vondra. Ďakujem, pán minister. My sme konzervatívci a preto dôrazne podporujeme ciele environmentálneho plánu týkajúce sa vody, týkajúce sa čistého ovzdušia, biodiverzity a jej ochrany. Napriek tomu máme isté vážne obavy týkajúce sa klimatickej politiky. Máme dve takéto veľké obavy. Poprvé je to rýchlosť príjmania legislatívy. Návrh je, aby bola legislatíva pre klímu schválená do leta tohto roka a to napriek tomu, že ešte stále v rámci Európskej rady nemáme o tom dohodu. Ehm, a posúdenie vplyvu, ktoré je potrebné na to, aby sa e, dosiahol pokrok k plneniu cieľov na rok 2030, nebude dole tak k dispozícii. Okrem toho sa tu vynára legislatívna, teda právna otázka, a síce, e, či je vôbec možné postúpiť ďalej, pokiaľ nebude dosiahnutá dohoda v Európskej rade. Druhá vec sa týka financií, ktoré by mali zabezpečiť e, plnenie tohto cieľa. Komisia uverejnila nedávno plán zelených investícií s cieľom navýšiť e, financie, ale ešte stále nie je jasné, ako bude možné tú potrebnú finančnú čiastku e, získať pretože ešte neboli završené rokovania týkajúce sa viacročného finančného rámca. Takže akým spôsobom by mohlo predsedníctvo zareagovať na túto kritiku? Sice dôraz, ktorý kladie komisia na túto oblasť, ale pritom ešte nebol zabezpečený potrebný dlhodobý rozpočet. Ďakujem a v prvom kole ako posledný dostane slovo Silvia. Ďakujem, pán predseda. Vážny pán minister, chorvátske predsedníctvo prichádza v čase, keď sme vystavení obrovským výzvam. Tie otázky, ktorými sa budete zapodievať, sú kľúčové preto, aby sme naozaj našli riešenie eh, v otázke klímy. Dúfam, že sa vám podarí tejto náročnej úlohe uspieť. Chcela by som eh, spomenúť dve veci, ktoré súvisia s predsedníctvom a s ambiciozným programom jednak ciele uhlíkovej neutrality a biodiverzita. Eh, rôzne hlasy rôzne interpretujú tie dohodnuté ciele. Ja som to pochopila tak, že cieli, e, čo sa týka e, uhlíkovú neutralitu e, do roku 2050 sa členské štáty v tomto dohodli, ale nedohodli sa na tom, ako sa tam dopracujeme. Podľa mňa predsedníctvo má hlavný cieľ dosiahnuť dohodu do roku 2050 tak, aby naozaj platila uhlíková neutralita. To znamená, že cesta k tomuto cieľu musí byť dôvryhodná. Ten cieľ do roku 2030 ten musí e, byť e, dostatočne e, podložený, aby sa cieľe do roku 2050 splnili. 50% nestačí, aj 55% je príliš málo. To si musíme zvoliť správnu principiálnu cestu. Minimálne by to bolo podľa mňa 60%, aby sme sa naozaj posunuli reálne k tomu cieľu, ktorý sme si stanovili do roku 2050. Ak naše ciele do roku 2030 nebudú dostatočné, tak v roku 40 budeme musieť veľmi rázne zasiahnuť a, a to bude veľmi drahé a veľmi náročné. Akými prostriedkami dokážete zaručiť a príjmať členské štáty, aby sa dohodli na týchto percentách a na rokoch? Ďalej, stratégia v biodiverzite. Vyjadrili ste sa, že ambiciózna stratégia v oblasti biodiverzity je vašim cieľom. Bola by som rada, keby to bola stratégia, ktorá naozaj e, bude e, ruka v ruke s tou, e, ak situáciou, ktorej biodiverzita je. Zmeny v prírode súvisia aj s so zmenami klímy. Ak bude silná biodiverzita, budeme eh, schopní lepšie sa vysporiadať eh, s oteplovaním klímy. Preto je to ešte o to dôležitejšie. Ďakujem. Thank you. So whenever you... Ďakujem. Um, takže týmto sme skončili toto kolo otázok. Kolo otázok, nech sa páči. Pán minister, máte 10 minút. Poštovane dame i gospodo, hvala vam na vašim pitanjima. Važeni e, poslanci, dame a páni, ďakujem vám za otázky. Pokúsim sa na ne zodpovedať v poradí, v akom boli položené. Niektoré z otázok e, boli podobné a pokúsim sa teda odpovedať na viacero otázok, ktoré sa týkali rovnakej témy, konkrétne klimatickej legislatívy. E, jedna z otázok sa týkala väčšiny v rade, týkajúcej sa cieľa 50 5% do roku 2030, pokiaľ si to správne, pokiaľ si spomínam, tú otázku položil pán Lize. Uh, a pani Modik takisto sa pýtala na rovnakú tému. Ako viete, my o tom hovoríme v čase, keď sa má v júni hlasovať o tejto klimatickej legislatíve. Chorvátsko má v tomto smere takú ambíciu, aby po predstavení tejto legislatívy, ktorá, ako dúfame, bude predložená v marci, bude možné iniciovať diskusie vo všetkých formáciách rady do to, s tým, aby sa do júna dosiahol čo najväčší pokrok. E, veríme, že ministri životného prostredia všetkých členských štátov si uvedomujú naliehavosť boja proti klimatickej zmene a uvedomujú si aj to, že voči tomu nie je žiadna alternatíva. Verím teda, že v rámci tohto kontextu bude rozhodnutie o boji proti E, dôsledkom klimatickej zmeny a podpora Európskej ekologickej dohody niečo, čo nebude mať žiadnu alternatívu. Verím aj, že diskusie v nadchádzajúcich mesiacoch podporia toto stanovisko. Pani Modik, e, v druhej časti vašej otázky ste sa pýtali na to, ako e, možno e, členské štáty presvedčiť, že je možné klimatickú zmenu dosiahnuť do roku 2050. Ja by som na to odpovedal trocha zo širšieho hľadiska, ako je než samotná Európska ekologická Európsky ekologický dohovor. Tento dokument rozhodne predstavuje zmenu paradigmy nielen pre kontinent Európy, ale aj pre všetkých, ktorí sa budú uberať touto cestou. V tomto kontexte teda je to jediná a jediná možná a jediná potrebná cesta, ktorou sa treba vydať, pokiaľ chceme bojovať proti dôsledkom klimatickej zmeny, ako aj eh, strate biodiverzity. Ja si nemyslím, že by bolo potrebné členské štáty o tom presviečať. Myslím si, že členské štáty si uvedomujú, že to je niečo, čo musia urobiť pre seba, pre ďalšie generácie. kontekstu toga referirat ću se i na pitanje... E, Takže v tomto kontexte by som chcela odpovedať e, pánovi Torvaldzovi, ktorý tu uvádzal niektoré športové paralely. Ako viete, Chorváti v športe príliš veľa nehovoria, ale za to konajú môžete očakávať teda, že aj chorvátske predsedníctvo v súvislosti s um, klimatickou legislatívou urobí všetko, čo bude v jeho silách. To je to, čo by som chcel povedať pred um, touto snemovňou. Čo sa týče tehnološkog progresa. E, pokiaľ ide o... E, koje moramo postići i koje trebamo učiniti. Pokiaľ ide o tú technológiu, ktorá je potrebná na to, aby sme mohli dosiahnuť e, klimatickú neutralitu, tu by som chcel povedať, že ekologický dohovor ako aj všetky finančné mechanizmy, ktoré s ním súvisia, predstavujú tú najvhodnejšiu platformu na dosiahnutie zmeny paradigmy, ako aj na naštartovanie nového pokroku v, v, v, pri vývoji technológií. Toto súvisí aj s financovaním vedia výskumu, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na to, aby sa dosiahol technologický pokrok smerom k, ku klimatickej neutralite. Budúcnosť Európy, ako aj budúcnosť sveta v kontexte klimatickej zmeny, to nie je niečo, čo by očakávalo iba niektoré krajiny. Je to totiž globálna budúcnosť, ktorá stojí pred všetkými z nás. A tu by som zareagoval na jednu z položených otázok týkajúcu sa zvrchovanosti členských štátov. Keď hovoríme o environmentálnej budúcnosti Európy, všetci musíme uvažovať rovnako, myslieť rovnakým smerom. Ono to možno znie naivne, ale Dnes, e, keď e, o tom hovoríme, keď hovoríme o meteorologických e, výkyvoch, keď sa nachádzame v zimnom období, kde je potrebné vykurovanie, v európskych mestách sa výrazne zvyšuje miera znečistenia ovzdušia, ktoré presahuje aj hranice krajín keď teda o tom hovoríme, tak my už teraz pociťujeme dôsledky aktivít a zmien, ku ktorým dochádza v iných krajinách. Teda hovorím o cezhraničných presahoch eh, klimatických veľké zmeny. Ja ne, nemôžem, nechcem spochybňovať zvrchovanosť štátov, ale táto nemá žiadnu primárnu dôležitosť v kontexte klimatických zmien. Tu musíme všetci v Európe eh, ísť spoločne a musíme v tomto smere e, presadzovať tie myšlienky, o ktorých budeme hovoriť v nadchádzajúcom pol roku. Ďalšia otázka sa týkala smernice o kvalite ovzdušia. My e, uznávame dôležitosť e, čistého ovzdušia, čistej vody, predovšetkým v kontexte prepojených a fungujúcich ekosystémov. Na zasadnutí rady v marci otvoríme výmenu názorov na hodnotenie e, vodného hospodárstva a máme v úmysle prijať aj závery o kvalite ovzdušia na tomto marcovom zasadnutí. A napokon tá téma Európskeho ekologického dohovoru. Ako viete, diskusia o tejto téme nespadá do pôsobnosti ministra pre životné prostredie, ale ministra pre financie. Diskusia na túto tému sa bude viesť na najvyššej možnej úrovni. Viem si predstaviť, že niektoré krajiny môžu mať isté výhrady a zdráhať sa akceptovať niektoré ciele ekologickej dohody. Takže ide tu naozaj o mieru pripravenosti krajín prijať tieto ciele, e, najmä pokiaľ ide o ten cieľ do roku 2050. Ehm, ale to, o čo sa my budeme snažiť počas nášho predsedníctva, bude diskusia o získanie čo najširšieho konsenzu o potrebe bojovať proti klimatickým zmenám, aby sme Európu ehm, dostali do pozície globálneho lídra v boji proti klimatickým zmenám a klimatickej tranzícii k leteckej doprave. Emisie z tohto sektora v súčasnosti predstavujú asi 3 celkových emisí. Takže možno očakávať, že letecká doprava by mala takisto prispievať k celkovému zníženiu emisí do roku 2050 to, ako sa to bude uskutočňovať, bude výsledkom e, pripravovaných diskusí. týče bioraz... Tomu sa budú venovať ministri financií, e, je to v ich kompetencii. Čo sa týka biodiverzity ďalej, Chorvátsko ako predsednícka krajina čaká na kľúčový dokument v tomto smere. Pokiaľ vieme, stratégia biodiverzity by sa mala prejednávať v najbližších mesiacoch a mala by sa predložiť vo forme dokumentu len čo e, k tomu dôjde predsedníctvo, o tom začne viesť diskusiu o tejto stratégii. Nepochybne boj za biodiverzitu veľmi úzko súvisí e, bojom, s bojom proti klimatickým zmenám. Budeme teda tomuto venovať rovnakú pozornosť ako aj klimatické legislatíve. Vo všetkých diskusiách, ktoré sa týkajú ekologického dohovoru, budeme rovnako e, intenzívne pracovať. Ďakujeme. Teda, čo sa týka klimatickej legislatívy, len aby sme to správne pochopili, chceli by ste, aby sa hlasovalo v júni v Rade pre životné prostredie? Netvrdím, že sa k tomu zavezujete, isté, že nezávisí to len od predsedníctva, ale vaša stratégia by bola taká, aby sa to odhlasovalo teda v júni? Áno, klimatická legislatíva. A tu našou stratégiou bude posunúť veci tak, aby sa to do júna stihlo. Myslíme si, že toto by bol najlepší výsledok, ako sa dopracovať k všeobecnému prístupu, ako však správne podotýkate, záleží to aj od ostatných členských štátov a od toho, ako sa oni k tomu postavia. Teraz prejdeme k druhému kolu otázok. Najskôr za EPP pani Uh, thank you, Chair, and thank you, Mr. Minister. Som uh, ni Ďakujem, vážený pán minister. Ďakujem za vaše úvodné slova. Existuje tiež problém s financovaním ekologického dohovoru. Ako sa teda bude tento plán financovať? Viete, že eh, tu sú dosť rozporuplné názory. Chcem sa opýtať, ako máte v pláne e, získať konsenzus v tejto veci. Viete totiž, že e, je potrebný konsenzus e, medzi ministrami financií. Ako teda chcete zaistiť, aby sa prijala metóda financovania tohto ekologického dohovoru? Ako to chcete dosiahnuť? Ďakujeme. Ďalej za SAD pani Gutelant. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj vám, pán minister, ďakujem za vašu prezentáciu programu. Tiež ďakujem za to, že ste veľmi presní v tom, aké sú vaše ciele a to, že predsedníctvo chce posunúť veci vpred v oblasti klimatickej legislatívy a tiež, že Chorvátsko má v pláne urobiť všetko preto, aby e, sa veci posunuli vpred, e, nielen teda slovne, ale najmä činmi. Chcem sa opýtať na niečo, čo už spomenuli mnohí kolegovia, a síce program pre tento rok. Je to totiž veľmi dôležité. Máme pred sebou konferenciu COP e, v Glasgow, ďalej COP15 v Číne o biodiverzite, ďalej summit EU Čína tiež v druhej polovici roka a preto vaše predsedníctvo podľa mňa bude zásadné pre stanovenie si ambícií na všetkých týchto stretnutiach Myslím si, že je treba, aby príprava prebehla v prvej e, časti roka, aby Európa, Európska únia bola vo vedení, aby sme zaistili, že nielen konferencia COP v Glaskove bude dostatočne ambiciozná na splnenie cieľov Parížskej dohody, ale aj ostatné. A ešte k e, cieľom NDC vieme, že e, členské štáty musia byť ambicioznejšie na konferencii COP, ak chceme splniť záväzky z Parížskej dohody. A tiež vieme, že zatiaľ sa neprijavila príliš veľká ochota posunúť sa vpred mm, konferencii, e, v rámci konferencii v Madride e, boli E, tam dosť značné prekážky na našej ceste, teda chcem sa opýtať, ako sa pripravujete na tento summit EU-Čína, aby EU bola popredí, ako sa pripravujete na Glasgow a tiež ako chcete zaistiť, e, aby Európska únia bola naozaj v popredí úsilia v Glasgowe, aby sme boli čo najambicioznejší v cieľo NDC e a to sa týka všetkých členských štátov. OSN tak aby Únia naozaj bola v popredí týchto ambícií. Ďakujem. Pripomínam, že teraz máme len minútu na otázku. Každý. Pani Rodríguez Zariniu. Eh, Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi poďakovať aj vám, pán minister, za to, že ste sa k nám eh, prišli pozrieť. Ďakujem veľmi pekne aj za predstavenie vášho predsedníctva. Je to predsedníctvo, ktoré má pred sebou veľké úlohy, ale aj veľké záväzky, ktoré sa musí venovať. Um, ako hovoril pán predseda, máme len minútu, preto mi dovolte špecifikovať dve otázky, ktoré budú zamerané na biodiverzitu. Ehm, využijeme predchádzajúce plénum. Tam sme schválili veľmi ambiciozne uznesenie na pôde tohoto parlamentu. <clears throat> No a tu by som sa chcela spýtať, či sa môžeme spoľahnúť aj na podporu chorvátskeho predsedníctva, tak aby pri tvorbe nadchádzajúcej stratégie pre ochranu biodiverzity sme sa mohli spolahnúť na ďalších 10 pre rozpočet, ktorý bude nasmerovaný na ochranu biodiverzity Robili sme túto žiadosť eh, z pôdy parlamentu, pretože tento rok, v roku 2020, rada vyčlenila len 8,6 na ochranu biodiverzity. Je to najnižšie číslo od roku 2015. Je naozaj veľmi ťažké hovoriť o veľkých ambíciách, ktoré by sme mali, keď máme malý rozpočet. No a na záver ešte tu by som chcela signalizovať aj to, že komisia nám pripomenula, že je tu nedostatok implementácie legislatívy na úrovni členských štátov a že tento výpadok znamená obrovské straty eh, v nákladoch na riešenie dôsledkov takéhoto, takéto ochrany biodiverzity. Môže mať vaše predsedníctvo nejakú stratégiu na zlepšenie implementácie stratégie pre biodiverzitu na úrovni členských štátov? Ďakujem pekne. Thank you. Uh, for the EPP again. Pán Viezik, opäť EPP. Ďakujem, pán predseda, vážený pán minister. Ešte stále máme mnoho prírodných eh, bohatstiev v EÚ. Mnohí ani nevedia o mnohých eh, pokladoch, eh, pričom mnohé z nich sú v regióne Karpatov. Ako viete, Európska únie je súčasťou Karpatsk- pardon, Dunajskej a Karpatskej formy dohovoru Napriek tomu, že 7 zmluvných strán Karpatského dohovoru, pričom 5 z nich je v EÚ, by uvítalo tento krok. Teda Únia ešte nie zmluvnou stranou umožnila by sa tým spolupráca v oblasti ekosystému, ochrany e, ekosystému tiež e, v ochrane e, prírody. Tiež by sa tým prispelo k zvýšeniu profilu tohto regiónu a je, to je dosť hodnotné ak by to podporila rada, bolo by to veľmi cenné. Preto sa chcem opýtať, či vnímate ako reálne, že tento bod by sa mohol prebrať v rámci vášho predsedníctva. Thank you. For SND, Ms. Ďakujeme pekne, pani Schaldemose. Eh, Ďakujem, pán minister, aj za vaše ambície. Potešilo by ma, keby ste boli trošku presnejší v tom, aká je pozícia predsedníctva Eh, vo veci 50 respektíve 55 cíle. Čo sa týka akčného plánu pre obehové hospodárstvo v marci tohto roka, k tomu sa chystá teda predložiť komisie dokument. Mohli by ste nám približiť svoje očakávania, pretože to je relevantné pre náš výbor. Ďakujem. Thank you. Paris for the Greens. Ďakujem pekne, pani eh, Paris za zelených. Ďakujem, pán minister. ambiciozne uznesenie ku konferencii COP15, ktoré sme schválili minulý týždeň, e, oceňujete. V tomto uznesení požadujeme, aby sa 10 z rozpočtu minulo na biodiverzitu. Keďže rokovania o viacročnom finančnom rámci prebehnú v priebehu vášho predsedníctva, chcem sa opýtať, či vy osobne podporíte túto výzvu, e, aby sa skutočne e, podložili tieto pekné ciele peniazmi, keďže tá pôvodná stratégia biodiverzity zdá sa ostane splnená Vieme, prečo sa tak stalo. Boli tam zle nastavené objemy, e, chýbal mainstreaming biodiverzity ostatných politických oblasti a taktiež chýbalo dostatočné plnenie a presazovanie. Budúca stratégia o biodiverzite, pokiaľ sú tie uniknuté informácie pravdivé, už naznačuje, že sa to úsilie zintenzívne. Ja sa chcem opýtať, či podporíte e, komisiu v tomto jej pokuse zlepšiť túto podobu novej stratégie. Tiež, čo sa týka e, ďalšie správy o prírode, ktorú očakávam v tomto roku, už máme náznaky v tejto správe, ktorá, ktorú vydala Agentúra pre životné prostredie v decembri. Európske životné prostredie, e, vyhliadky a aktuálny stav E, za tento rok. Sú tu všetky potrebné údaje, ktoré sú nevyhnutné na ochranu biodiverzity. V tejto správe je naozaj všetko. E, chcem ju teda odporučiť týmto všetkým kolegom. Je k dispozícii na internete vo všetkých jazykoch. Isté, že? A čo sa týka konkrétnych plánov, chcem sa opýtať e, veľmi konkrétne. Zrejme viete a poznáte iniciatívu Európskeho zeleného pásma. To je tiež aj, aj pásmo, ktoré zahrania Chorvátsko, taktiež e, oblasti Dunaja. Chcete sa naozaj pokúsiť, aby toto bol projekt, ktorý bude významný tak, aby Európska únia mohla byť naozaj popredí úsilia ochrany biodiverzity. Ďakujem. Ďalšia kolegyňa zo skupiny ID. Ďakujem za slovo, vážny pán minister. Pred pol rokom sme boli prítomní, keď sme diskutovali s ministerkou Fínska e, tak ako tradične, aj teraz vedeme vyvinúť názorov na začiatku predsedníctva, eh, je ťažké eh, požiadať eh, o zhrnutie programu v priebehu 6 mesiacov. Nie je veľmi priestor kritizovať Fínsko, ale pritom vieme, že skôr symbolické je toto predsedníctvo a nie tematické. A pritom ekologická neláva situácia a má predsa len primala k tomu, aby som sa vás opýtala, aký máte program na svoj na svoje odoberu cenictva. Európska únia nie je schopná posunúť sa ďalej v mnohých oblastiach e, a to z dôvodu tlaku lobbystov. Konkrétne mám na mysli e, hľadanie alternatív voči endokrinným disruptorom, e, pričom väčšina našich občanov tomu pripisuje obrovský význam. Tiež mám na mysli boj za dôstojný život pre zvieratá E, tieto sú e, vystavené hrozným praktikám pri porážkach a taktiež pri prevoze zaživa. Mohli by ste nám povedať, pán minister, aké sú stanoviská chorvátskeho predsedníctva k týmto otázkám a tiež ako máte v pláne konať, tak aby sme sa konečne posunuli ďalej. Ďakujem. E Ďakujem. Blahoželám k prevzatiu predsedníctva. Želám vám veľa úspechov. Myslím, že to je hodná príležitosť zamyslieť sa, pohovoriť si e, o niečo viac aj o Chorvátsku. Vypadol mikrofón. Deshalb würde mich interessieren, welche Punkte aus dem Kommissionsvorschlag oder vielleicht auch aus dem Parlamentsvorschlag z parlamentu, eh, z pohľadu parlamentu by bolo vhodné, keby ste eh, možno nám priblížili, ktoré body sú eh, také zložitejšie pre Chorvátsko a aké priority vnímate vy pre svoju krajinu ako hlavné. Yeah. Hören Sie mich? Okay, ganz kurz. Also, äh, meine Frage geht dahin. Moja otázka súvisí äh, s tým, aby sme sa o niečo viac dozvedeli aj v Chorvátsku. Teda sa chcem opýtať, čo z pohľadu Chorvátska je najzaujímavejšie v návrhu komisie k ekologickému dohovoru, možno aj čo z návrhu parlamentu je pre vás najťažšie a čo by ste vy äh, za Chorvátsko k tomu možno ešte pridali? Foj. For ECR, Ďalej skupina ECR, pani Zvajovská. Ďakujem, pán predseda, vážený pán minister. Nepochybujem o tom, že ste vynikajúci diplomát. Viete, ako odpovedať veľmi všeobecne na otázky. Ja sa vás však chcem opýtať veľmi konkrétne a poprosím vás o konkrétnu odpoveď. Najbližších 6 mesiacov to bude veľmi eh, zvláštne obdobie. Budeme si to musieť naplánovať týždeň po týždni. Vy ako predsedníctvo budete mať množstvo stretnutí s mnohými expertami, dve zasadnutia ministrov životného prostredia. Mohli by ste e, mi priblížiť program týchto ministerských stretnutí, nakoľko tieto ministerské stretnutia zohľadnia e, to, že v decembri prebehlo zasadnutie ministrov, že sa bude prednávať téma bezročného finančného rámca. Ďalej sa posunieme k prvej časti klimatického aktu. Hovoríme tu o vyšších objemoch peňazí, o vyšších daniach. Chcem sa opýtať veľmi konkrétne, vy ako minister životného prostredia, energetiky, tiež ako vyštudovaný ekonóm, čo si o tom myslíte vy, čo máte v pláne vy na tieto stretnutie v najbližších 6 mesiacoch? Ďakujem. Ďalej za skupinu Reniu pani Zaveva. Ďakujem, budem hovoriť po slovinsky. Srdečná vďaka za priblíženie priorít chorvátskeho predsedníctva. Ekologický dohovor je dôsledkom angažovania sa komisie a pritom Chorvátsko je krajinou, ktoré sa to týka a tiež celého západného Balkánu. Ja sa chcem opýtať, ako prepojiť tieto dve priority, teda západný Balkán a životné prostredie. E, vidíme, že tieto krajiny sú veľmi znečistené, žiaľ. E, je tam rozšírená aj chudoba, a ktorá s tým úzko súvisí e, v krajinách Západného Balkánu. Veľmi výrazne znečistujú životné prostredie, uholné elektrárne, je ich konkrétne 16, vzhľadom na to, že tieto krajiny majú k dispozícii e, značné rezervy e, a zásoby uhlia. Je na mieste otázka, ako sa s tým vysporiadate. Myslím, že Európska únia by mala do svojho politického prístupu zahrnúť aj túto problematiku, aby sa teda e, viac kladol dôraz na ekologizáciu aj v regióne Západného Balkánu. E, to sa týka aj vašej krajiny, Chorvátska a aj mojej krajiny, Slovenska napokon. My sme e, susedná krajina. Dúfam, že chorvátske predsedníctvo sa bude zaoberať aj týmito problémami krajín Západného Balkánu. Ďakujem. Thank you for SND, Ms. Ronay. Mr. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, vážený pán minister. A ja sa chcem poďakovať eh, za vaše úvodné vystúpenie. Klimatická neutralita a všetko, čo s ňou súvisí, je treba vyvinúť obrovské úsilie a to eh, bude stať veľa peňazí. Bez eh, jasného odhodlania sa nepodarí tieto objemy peniazy zhromaždiť 10 rokov po hospodárskej kríze by podľa mňa sa malo uznať, že ekologický dohovor je spravodlivý e, dohovor, musí byť spravodlivým dohovorom. Je treba e, za každú cenu chrániť pracovné miesta. Aké záruky môžete poskytnúť, e, že to nezasiahne najviac tých najchudobnejších? A ďalšia otázka. Tá sa týka toho, aké záruky môžu na seba prevzať členské štáty, že naozaj sa touto témou budú zaoberať spoločne a že nebudú prezentovať len svoje vlastné individuálne záujmy a prostriedky, ktoré získajú od EÚ, že naozaj využijú uh, užitočné. Ďakujem. E, za GUE, pán Kukalis, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi poďakovať aj vám e, za vašu prezentáciu. Mám veľmi podobnú otázku. Vaše predsedníctvo je prvým predsedníctvom v rámci ekologickej dohody, ktorú máme. A takisto ste deklarovali, že máte plán organizovať Balkán o západnom samite, hovorili ste o znečisťovaní ovzdušia. Skôr ste už spomínali aj to, že máme tu 16 tepelných elektrární, ktoré emitujú viac oxidu siričitého ako celý zvyšok všetkých e, ostatných uholných elektrární v celej Európskej únii. Podľa vás je to téma, ktorá by sa mala riešiť na, na, na balkánskom samite, alebo by sme mali hovoriť aj o mechanizme spravodlivej tranzície týchto regiónov? No a druhá otázka sa pýtam na to, aké sú vaše názory na integráciu SDG eh, cieľov do európskeho semestra, najmä vo vašej oblasti. V oblasti energetiky to je cieľ číslo 7 a cieľ číslo 14 a 15. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Sičič, za nezranených poslancov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Konfan. Ehm, Vážený pán minister, vy ste hovorili o morskom prostredí. Nedávno e, istí vedci povedali, že Jadranské more e, bude do roku 2050 len veľkým plávajúcim smetiskom. A takisto máme ďalšie špecifické problémy, a síce mikroplasty, ktoré sa v Jadranskom mori, ale aj v iných moriach dostávajú do, pod, do potravového reťazca a, a stávajú sa súčasťou organizmov, ktoré žijú v mori. Veľká časť, až 16 odpadov v mori prichádza priamo zo zeme, sú splavované morom a preto potrebujeme moderné systémy pre riadenie a správu odpadov. Chorvátsko má dve takéto centrá pre riadenie a správu odpadov a Mojča, ktorá v čase, keď bola napríklad postavená, už vtedy boli prekonané tieto technológie a už existovali modernejšie. A vidíme, že tieto centrá zamorujú podzemné vody a pritom neriešia problém s komunálnym odpadom. 9 eh, ďalších takýchto centier sa má vybudovať v Chorvátsku v najbližšom období a to všetko je výsledkom domácej korupcie, ktorá tam je korupcie, ktorá pochádza z Európskej únie a takisto je to aj chyba environmentálnej politiky Európskej únie, ktorá sa musí dramaticky zmeniť. Takže kedy sa um, od tohto eh, dokážete odpútať, kedy prerušíte tento nesprávny systém správy riadenia odpadov a kedy vyčistíte Jadranské more a e, ľudí, ktorí žijú v, na pobreží mora a topia sa v odpadoch. Posledná otázka, pani Klavak z EPP, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Počas chorvátskeho predsedníctva v Rade Európskej únie bude Chorvátsko takisto zamerané aj na to, aby sme sa venovali vopred ohláseným diskusiám o zlepšení klimatickej politiky Európskej únie najmä sa budeme snažiť zabezpečiť, aby sme zabezpečili dostatok fondov, ktoré e, uľahčia tranzíciu v mnohých sektoroch. Tieto kroky adaptovania sa na klimatické zmeny sú tiež veľmi dôležité. Musíme si uvedomiť, že za každé investované euro do prípravných a preventívnych opatrení v adapcii ušetríme 6 ďalších eur, ktoré by museli byť vyplatené na to, aby sme sa dokázali vysporiadať s dôsledkami a škodami, ktoré sú spôsobené. Vypočuli sme si mnoho rôznych názorov a stanovísk a rada by som reagovala na to, čo hovorila kolegyňa o strategii Mura Dráva. Žijem v tomto regióne Mura a Dráva, máme tam aj Národný park Mura Dráva od roku 2011. Je to jeden z najdôležitejších eh, ekosystémov v Chorvátsku. Som si, istý, som si istá, že Chorvátsko počas svojho predsedníctva bude ďalej pracovať na jeho zlepšení. Náš kolega sa spomenul, že Chorvátsko je dobre v športe, ale e, keď hovoríme o klimatických zmenách, ja by som povedala, že Európska únia je v tomto prípade e, jedným tímom, ktorý musí fungovať spoločne. Musíme sa len rozhodnúť, kto bude hrať na krídlach, kto bude hrať v strede pola, ale v konečnom dôsledku budeme úspešným tímom. No a ešte jedna konkrétna otázka pre pána ministra. Čo vnímate ako prioritu pre e, radu, ktorá má E, pracovať v tejto oblasti a ako sa má venovať na e, téme EGD, ako chcete zorganizovať diskusie o EGD na úrovni rady. Ďakujem pekne, pán minister. A teraz si počkám na odpovede na otázky. Ďakujem pekne. Môžeme diskutovať aj o športe e, s chorvátským ministrom kým sa nebude meniť posledný výsledok svetového šampionátu. Dovtedy môžeme o tom debatovať, ale finále medzi Chorvátskom a Francúzskom zostáva nemenné. Takže, dobre, máte ešte 10 minút na to, aby ste zodpovedali toto posledné kolo otázok, ktoré zazneli. Nech sa páči. OK. Bilo je jako puno pýtania, tako da čemu... Dobre, takže zaznelo tu naozaj veľmi veľa otázok. Pokúsim sa zodpovedať väčšinu z nich. najmä keď zoberieme do úvahy, aké špecifiká niektoré z týchto otázok e, sa ukrývajú a vo viacerých otázkach. Takže poďme otázkach. Takže poďme k ekologickej dohode. Pani Porfi, ak sa nemýlim, spomenula práve túto tému, takže dovolte mi odpovedať. Otázka je ako, akým spôsobom a e, môžeme vytvoriť ďalších 10 ktoré by boli nasmerované na ochranu biodiverzity. To je otázka, ktorú kladla aj pani Rodriguez a rovnako sa na to pýtali niektorí ďalší poslanci, ak sa nemýlim. Čo musíme mať na pamäti, na čo musíme myslieť, je fakt, že Rada pre životné prostredie nemôže ovplyvňovať konečný výsledok eh, podoby viacročného finančného rámca. Čo však môžeme urobiť my všetci? a v konečnom dôsledku som presvedčený, že toto je práve tá cesta, ktorou sa musíme vydať, musíme zvyšovať povedomie na národnej úrovni o tom, ako veľmi dôležité je financovanie práve tohoto programu, e, ktorý e, si vyžaduje ekologická zelená dohoda. No a práve v tomto smere budem rozhodne hovoriť aj so svojimi kolegami, budem hovoriť s mojimi partnermi vo formáte Rady ministrov pre životné prostredie a som presvedčený, že oni by zase mali hovoriť so svojimi ministrami financií vo svojich vládach a zároveň by sa mala spustiť diskusia na úrovni národných vlád. Prečo je to podľa mňa dôležité? Preto, lebo otázka zmierňovania dopadov klimatických zmien a zároveň adaptácie sa na nové klimatické podmienky je otázkou, ktorá musí byť primárne, je to otázka primárnej dôležitosti pre všetky európske politiky. Mala by to byť naša prvá a najdôležitejšia priorita. Nemyslím si, že existuje akákoľvek sektorálna politika v Európskej únii, ktorá by bola dôležitejšia ako táto. Toto je práve ten postoj, s ktorým sa a do toho pustíme teraz na začiatku nášho predsedníctva a budeme na tom naozaj trvať v priebehu celých 6 mesiacov. Ehm, teraz eh, pred vami poslancem Európskeho parlamentu nemôžem dať nejakú záruku toho, že nakoniec alokujeme tieto fondy na istý účel alebo istý význam. Ale čo môžem povedať je to, že urobím všetko, čo je v mojich možnostiach a čo je v mojich silách na to, aby som pracoval s mojimi kolegami, ostatnými ministrami životného prostredia, aby sme dokázali našim kolegom, ktorí sú v iných sektoroch, ktorí robia iné rezorty, aby sme vysvetlili, čo všetko je dôležité pre ochranu biodiverzity a ako dôležitá je ochrana biodiverzity pre všetky ostatné sektory. Takže tu by som chcel pracovať e, na tom, aby sme zabezpečili čo najviac peňazí pre financovanie daného programu. Dobre, teraz ďalej tu zaznela otázka, ktorá súvisela práve s našou pozíciou, ktorá sa týka ekologickej dohody, ak sa nemýlim, e, naozaj nezávisí e, nič od toho, čo si myslí Chorvátsko o tejto dohode. My sme krajina, ktorá aktuálne predsedá Rade Európskej únie. A ako dobre viete, sme e, zástupcami národných členských štátov je tu jedna vec, ktorú by som chcel povedať, a síce, že Chorvátsko vníma túto ekologickú zelenú dohodu ako obrovskú príležitosť. Ako príležitosť na zabezpečenie tranzície prechodu smerom k spravodlivejšiemu a férovejšiemu ekonomickému modelu. A pevne verím, že ostatné členské štáty v tomto so mnou budú súhlasiť. A ešte stručne odpoviem na e, ďalšie otázky, ktoré tu boli ohľadom toho, aký bude presne náš e, program, aké sú naše myšlienky, ktoré súvisia s neformálnou radou ministrov, ktorá sa uskutoční v Chorvátsku. Ak sa nemýlim, pani poslankyňa Zalevská sa pýtala práve na, tento, e, na toto neformálne stretnutie ministrov. A myslím si, že aj pani Joveva sa toho dotkla. Počas stretnutí v našom predsedníctve eh, by sme sa chceli predovšetkým a primárne venovať téme biodiverzity. Takže to bude prvá téma a takisto aj diskusii, ktorá súvisí eh, so stratégiou pre ochranu biodiverzity. Potom sa budeme baviť o témach ochrany námorného prostredia a potom o um, reakcii alebo adaptácii na klimatické zmeny. Takže to sú tie tri hlavné body pre našu radu ministrov. Ďalej, čo sa týka uh, otázky Západného Balkánu a krajín Západného Balkánu a takisto aj otázka tých 16 uholných elektrární, ktoré tam máme, ktoré už boli spomenuté. Dokonca v dvoch otázkach to zaznelo a ako sú tieto elektrárne spojené s touto ekologickou dohodou a e, možno toto súvisia s ďalšími plánmi pre región Západného Balkánu Súhlasím s tým, že neformálne rady ministrov sú tá najlepšia možná platforma na to, aby sme sa pustili práve do takýchto diskusí a takýchto debát aby sme spoločne diskutovali o klimatickej neutralite. Je to naozaj dobrý kontext, aby sme mohli diskutovať aj o budúcnosti Európy. A aby sme diskutovali aj o možnej integrácii krajín Západného Balkánu do debát a diskusí, ktoré sú aspoň podľa môjho názoru, pozitívnym prvkom, ktorý nás nutí posúvať sa neustále vpred. Keď hovoríme o kontexte klimatickej neutrality, e, tak jednoducho nemá absolútne žiaden zmysel, aby sme rozdeľovali západný Balkán od zvyšku Európy. Ako ste aj vy veľmi správne poukázali, aspoň to som pochopil e, z vašej otázky, tak týchto 16 teplných elektrární tieto elektrárne emitujú e, znečistenie na úrovni všetkých ostatných tepelných elektrární v, celej, v celom zvyšku Európskej únie. Ďalej, čo sa týka Karpát a Karpatského dohovoru a tej otázky pána Viezika, v tomto smere naozaj chápeme potrebu ochrany tohoto územia. Samozrejme, že chceme byť veľmi aktívnymi e, v diskusiách s Európskou komisiou, tak aby sme mohli pokračovať a aby sme dokázali urobiť viac v tomto smere. E, ďalej, čo sa týka témy endokrinných disruptorov. Po hodnotení tohoto legislatívneho balíčka, ktorá, eh, to, to, ktorý reguluje endokrinné disruptory. Ako náhle sme vlastne dostali eh, priebežné hodnotenie dopadu tejto legislatívy, tak ďalej budeme dis- eh, ďalšiu trajektóriu rokovaní s členskými štátmi a s Európskou komisiou. Ďalej pani Kristel sa pýtala na otázku obehového cirkulárneho hospodárstva. My sme presvedčení, že predstavenie nového akčného plánu e, bude zaujímavou témou pre nás všetkých. A v konečnom dôsledku zelená dohoda by mala zabezpečiť, aby sme prostredníctvom tohoto akčného plánu dokázali e, posilniť ďalšie prvky, ktoré nám umožnia prechod e, na obehové hospodárstvo. Tá celková paradigma obehového hospodárstva je niečo, čo bolo mnoho častokrát prediskutovávané a treba povedať, že na to sa sústreďuje tak Európsky parlament, ako aj jeho členské štáty. Dokončenie akčného plánu a zároveň a posúdenie komplementárnej úrohy tohoto akčného plánu v kontexte zelenej dohody, to je niečo, čo by malo do istej miery sfinalizovať ten obraz toho, čo európske hospodárstvo Eh, alebo čím sa európske hospodárstvo má stať do roku 2050. No a práve v tomto kontexte sme presvedčení, že diskusia, ktorá momentálne prebieha na pôde Rady ministrov pre životné prostredie, teda ktorá by mala aj kulminovať v júni 2020, je tou najvhodnejšou príležitosťou na to, aby sme sa hĺbšie ponorili práve do tejto témy. E, što se tiče globalne dimenzije. Ďalej, čo sa týka globálneho rozmeru a vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou, vrátanie konferencie zmluvných strán, ktorá sa uskutoční v Číne, teda COP15, a COP, ktorý sa uskutoční v Glasgow. V zásade ste povedali, že prvá čas tohoto roka je veľmi intenzívnym obdobím, obdobím intenzívnej prípravy našich pozícií, najmä e, čo sa týka našich vzťahov so zvyškom sveta. My e, sme teraz v zásade v situácii, kde Zelená dohoda bola predstavená, no a počas chorvátskeho predsedníctva sa zároveň ešte predstaví celý rad nových iniciatív, ktoré budú, mať, ktoré budú predstavené tiež. Budeme pracovať veľmi aktívne, najmä na e, príprave e, konferencie v Číne. Tieto prípravy zároveň budú prebiehať aj počas neformálnej rady ministrov, ktorá sa uskutoční v Splite tento rok a veríme, že to bude naozaj hodnotným príspevkom smerom k definovaniu našej spoločnej pozície. Ďalej, čo sa týka otázky, ktorá, ktorú preložila pani Klavek, to, na čo čakáme momentálne, je, aby Európska komisia dokázala zverejniť novú stratégiu. A v tomto smere, podobne ako všetky, všetky ostatné členské štáty, budeme ďalej iniciovať ďalšiu diskusiu o tejto téme. Čo sa ďalej týka financovania biodiverzity, tu by sme radi na novo zdôraznili a počiarkli eh, našu odpoveď, ktorú sme už dali je to otázka, ktorá bola položená už pri opakovaných príležitostiach, zaznela opakovanie, táto téma rozhodne nespadá do portfólia ministrov životného prostredia a nespadá ani do mandátu Rady pre životné prostredie. A to, čo môžeme spraviť, je, môžeme vytvoriť pozitívne prostredie ako súčasť našich formálnych a neformálnych stretnutí a potom snáď môžeme mať pozitívny dopad na našich dopadov, teda pozitívny presah na našich kolegov, a tak aby sme zabezpečili to, že dokážeme promptne a rýchlo konať a dokážeme zabezpečiť financovanie pre niektoré aspekty zelenej dohody vrátane biodiverzity. Ďalej, čo sa týka otázky pána Šinčiča, ktorá súvisí s e, odpadovým hospodárstvom v Chorvátsku. Ako viete, pán Sinčič, toto nie je mandátom predsedníctva, ani to nezodpovedá téme, ktorá by bola prediskutovávaná na tomto formáte a tejto úrovni. Ďakujem pekne. Yes, thank you. Uh, so that... Ďakujem pekne, týmto môžeme uzavrieť túto výmenu názorov a s chorvátským predsedníctvom. Samozrejme, budeme mať ešte ďalšie príležitosti spolu diskutovať, či už priamo alebo nepriamo v iných formátoch s vami počas vášho mandátu. Takže ďakujem pekne vám, pán minister. Budeme pokračovať v našom rokovaní o 14.30. Ďakujem pekne.